Thank you very much to everybody who's... Ďakujem všetkým z vás, ktorí ste sa pripojili v tejto chvíli k nášmu vypočutiu. Ďakujem spolupredsedovi eh, z výboru pre obchod. Tojka Saifi, ktorý sa dnes pripojil k nám a ktorý je jeden z podpredsedov eh, výboru pre obchod. Chcem privítať aj účastníkov panelu. Osobitne sa chcem poďakovať e, Dietrovi Šáncovi. E, Dieter, ďakujem. Dieter Šancova. ktorý je autorom stanoviska IMKA vo veci stanoviska INTA a ďakujem vítrovi a tieňovým spravodajcom za to, že nás volali a že upriamili na pozornosť na túto záležitosť. Rokovania o veci TTIP sú mimoriadne dôležité pre ľudí, ktorých zastupujeme po celej Európe, ktorí chceli mať hĺbšie informácie ohľadom týchto rokovaní, takže je mimoriadne dobré, že sa takéto vypočutie deje vo verejnom priestore a ja by som rada privítala všetkých, ktorí sledujú e, túto, toto vypočutie online. Pokiaľ ide o výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, v rámci našej pôsobnosti pokrývame viacero oblastí. To sú oblasti, respektíve pôsobnosti, do ktorých spadá aj TTIP a rokovanie o TTIP a máme tu podklady komisie o štandardizácii, o regulačnú spoluprácu, o otázky, ktoré sa týkajú textilu, te, textílu, stavebného materiálu, ktoré sa týkajú ďalej verejného obstarávania, samozrejme ochrany spotrebiteľov. To všetko sú oblasti, ktoré spadajú aj do našej pôsobnosti v veľkej miere. Viem teda, že spravodajca vyžiadal si toto vypočutie, aby sa mohol pozrieť na prvú časť týchto pôsobností, ale to z toho dôvodu, že tie rokovania už pokročili do istej miery. Potom sú ešte oblasti, kde tie rokovania ešte stále pokračujú, napríklad verejné obstarávanie. Viem, že aj týmto sa bude chcieť výbor potom neskôr zaoberať, keď pokročia tie rokovania. Teraz e, dám slovo Tojka Sajfimu z výboru, Tojke Sajfi z výboru pre obchod. Ďakujem pekne, pani predsednička, drahé kolegyne, kolegovia, dámy a páni. V mene e, Výboru pre medzinárodný obchod by som vás aj rada privítala na verejnom vypočutí. A bohužiaľ, pán Bernhard Lange, predseda výboru INTA, v tejto chvíli predseda inému verejnému vypočutiu, takže nemôže byť prítomný. Ja teda zastupujem dnes výbor INTA ako prvá podpredsednička e, v rámci tohto vypočutia, kde sa budeme zaoberať otázkou tej typ dohody. To je strategická záležitosť. Naj, teda posledné rokovanie sa uskutočnil minulý týždeň. E, toto vypočutie sa deje e, v rámci dôležitého etapy rokovaní TTIP z dvoch dôvodov. Poprvé, regulačná spolupráca je stredobodom rokovaní TTIP. Je veľmi dôležité, obhájiť eh, naše štandardy a normy, ktoré máme v rámci Európskej únie. Návrh EÚ ohľadom spolupráce v legislatívnej alebo regulačnej, tak ten bol zverejnený 10. februára a je k dispozícii na našej webovej stránke. Dnes po obede eh, výbor INTA bude eh, diskutovať o správe Bernarda Langeho, pričom sa bude snažiť zadefinovať pozíciu a hranice alebo také černé čiary e, z pohľadu Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o rokovania vo veci TTIP. Viacero, týka sa to viacerých výborov, pretože tá práca má široký záber. Aj výbor ITRE dnes večer e, zorganizuje vypočutie o 6. večer e, ohľadom TTIP a bude sa zaoberať malými a strednými podnikmi a otázkami energetiky Samozrejme, do tohto všetkého vstúpia experti a budeme ďalej spolu riešiť otázky regulačnej spolupráce a budeme sa posúvať v rámci spoločnej diskusie. Najskôr by som chcela odovzdať slovo pani, Dieter Čern, pani Černovej, pani Charozovej Zainta. E, ďakujem pekne, e, pani predsedajúca. Ja sa môžem stotožniť s tým, čo ste povedali a potvrdiť to, čo ste povedali ohľadom TTIP. E, zatiaľ, čo ja osobne som naozaj zastankyňou takýchto rokovaní, je ťažké zablokovať tie ruchy, ktoré sa týkajú ktoré sa týkajú tých, tých hlasných rokovaní, ktoré prebiehajú, ale ako sa hovorí po anglicky, to je nič, no, nič nové pod slnkom. Je to, nie je to teda prvé, prvá dohoda ohľadom voľného obchodu, ktorú rokujeme, a nie je posledná. V tomto kontexte by som rada pripomínala všetkým e, poslednú veľkú dohodu o voľnom obchode, ktorú rokovala Európska únia a to bolo s Južnou Koreou. Ja som v tom čase zastupovala Českú republiku na rade e, v tom inej, inej snemovni a ja som mala na starosti politiku obchodu a ja si e, spomínam vtedy, ako rôzne odvetvia, ako aj odborári e, alarmovali či dopadom v tom čom čase. Teraz je tu zastúpený pán Ivan Hodač. On bol vtedy generálnym riaditeľom ASELu a bol aktívne zapojený do diskusie o FTI z Koreou a on spomenul eh, mnohé z obav automobilového priemyslu v rámci týchto rokovaní. Ale keď sa teraz pozrieme na číselné údaje a na skutočný dopad z tejto dohody na náš trh, musíme konštatovať, že náš vývoz narastol o 35% za posledné 3 roky, odkedy sme podpísali dohodu. Výsledkom tejto dohody sú veci, ktoré sú v prevažnej miere pozitívne. Čiže dohoda nespôsobila stratu zamestnanosti, práve naopak podporila naše hospodárstvo. Viem, že nemôžeme porovnávať Južnú Koreu so Spojenými štátmi a rokovania, o ktorých dnes hovoríme, sú rokovaniami medzi e, dvoma najväčšími svetovými trhmi a zrejme kvôli tomu počúvame tak veľa kritiky. Kritika ale sama o sebe nie je negatívna. Ťažkosti a dilemy musia byť predmetom diskusie, že komisia a tý rokovací tým si ich uvedomuje. Kľúčom ale je, aby sme sa sústredili nie na nejaké fantomové vymyslené obavy, ale na tie skutočné. A preto sme sa rozhodli zorganizovať tieto dve panelové diskusie. V rámci prvého panelu, prvej panelovej diskusie budeme hovoriť o normách a o spotrebiteľoch Normalizačné systémy v rámci EÚ a Spojených štátov sú veľmi rozdielne. Aj napriek tomu, že ten konečný výsledok je takmer e, totožný. Ako teda spravíme tieto dva systémy porovnateľné a kompatibilné? Ako to spravíme tak, aby sme znížili duplicity a administratívnu záťaž na oboch stranách? A podľa mňa cestu vpred predstavuje povinná diskusia pred schválením takýchto noriem tá spolupráca však neznamená, že vždy z toho vyplynú v konečnom dôsledku rovnaké normy, ale ak sa dohodneme, tak de facto vytvoríme medzinárodné normy a štandardy, ktoré budú e, veľmi podstatné pre e, európske subjekty do budúcnosti, pre európske podniky. Čo je ale dôležitejšie, ak sa nedohodneme, tak takéto rozhodnutia aspoň budú plne podložené. E, každá strana bude mať presne podloženú argumentáciu, prečo nesúhlasíme v rámci druhého panelu sa sústredíme na regulačnú spoluprácu, pričom sa osobitne pozeráme na automobilový priemysel. Samozrejme, regulačná spolupráca, spolupráca v oblasti regulácie siaha nad rámec eh, automobilového odvetvia automobilového, takisto aj eh, strojárstvo je veľmi podstatné, aj tam je vplyv veľký na obchodnú výmenu. A tu mm, logika má byť zjednodušiť život vzájomný. Prečo by dánske alebo nemecké firmy mali eh, zabezpečovať bezpečnosť svojho produktu tým, že dvakrát otestujú, keď vedia, že výsledok bude rovnaký. Spolupráca na úrovni regulačnej musí e, niesť sa v duchu e, eliminovania zbytočných duplicít v oblasti testovania, ktorá vedie, ktoré vedú k zbytočnému testovaniu, teda bez toho, aby v konečnom dôsledku bol produkt e, bezpečnejší. Toľko na teraz z mojej strany, ja už som dosť času vyčerpal a mali by sme si vypočuť členov panelu. E, uistite sa, že ja ako spravodajkynia si dobre zaznamenám ich pripomienky a ja dúfam, že ich zohľadním do práce našej, nášho výboru a takisto aj pri hodnotení záverečnej dohody o TTIP, keď budeme hlasovať o ratifikácii. Ďakujem. Thank you very much. It's very good. Ďakujem pekne. Je to veľmi príjemné, že vo výbore imko stoja ľudia, je tu tak plno, že musia stať. Mali by ste chodiť častejšie, diskutuje sa tu o mnohých veciach práve meníme laptop, aby sme mali k dispozícii prezentácie aj na obrazovke. Toto e, zasadnutie je naživo vysielané cez webstream a všetky prezentácie, ktoré uvidíte dnes do poludnia, budú k dispozícii verejnosti na webovej stránke elektronických rokovaní e-meeting a linky na tieto stránky nájdete na imko Twitterovej stránke a mojej stránke v priebehu dnešného dňa. Všetky tieto linky sú k dispozícii a všetky prezentácie budú k dispozícii cez tieto linky. Takže teraz by som rada privítala troch rečníkov predstavila vás a potom dozvám slovo Jack Pelkmans, výskumný pracovník Centra európskych politických štúdí Johannes Klaus, vedúci otvaru komunikácie Európskej spotrebiteľskej organizácie BEUK a Elena Santiago Sec, generálna riaditeľka Sen Senelek. A každý má 8 minút na prezentáciu. Po týchto prezentáciách nám ostane čas pre poslancov na položenie otázok a naozaj budem prísna otázka maximálne minútu a ak e, chcete už vôbec, a teraz sa prihlásiť, že uh, chcete položiť otázku, tak uh, začnem pripravovať zoznam uh, rečníkov. Takže Žák, nech sa páči ako prvý. Ďakujem pekne, pani predsednička, dámy a páni. Vážení páni poslanci, ja som sa spoliehal na to, že predstavím priesvitky, ale e, TBT je tá najhoršia téma, ktorá sa dá prezentovať bez presvitiek, ale technika je proti mne. Dúfam, že teda chápete, že dostanete nižšiu kvalitu, ako by ste bežne mali. E, všetci majú prezentáciu, alebo jeden nemá? Nie, dobre. Dobre, tak ja navrhujem, dáme prvé slovo Elene a medzi tým zabezpečíme e, techniku, aby ste mohli použiť aj vaše prísvitky. Takže e, generálna riaditeľka Sem Salanek. Dobrý deň, dámy a páni. Vážení poslanci, poslankyne, my potešením prísne medzi vás a ďakujem, že ste nám pozvali pretože my vieme, že normalizácia je veľmi dôležitou témou, o ktorej sa diskutuje počas TBT e, kapitoly v rámci rokovaní o TTIP. A rovnako sme presvedčení o tom, že e, spoločenstvo rozhoduje o tom, ak sa teda príjme takéto rozhodnutie, tak to bude mať pozitívny prínos. E, chcela by som zadefinovať európsky normalizačný systém a upozorniť na rozdiely medzi európskym a americkým systémom normalizácie, teda systémom USA. Ale môžeme tak zároveň identifikovať rizika príležitosti e, štandardnej spolupráce, teda spolupráce v oblasti noriem. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme všetci rozumeli tomu, že európsky systém normalizácie je na základe modelu jednej normy, znamená tie t, e, ISO, CEN a CELENEK spolupracujú ako náhle je prijatá nejaká norma, aby bola identická pre všetkých 33 členov v prípade CENELEK a aby tu neboli národné konfliktné normy. To znamená úplná technická harmonizácia pre viac ako 600 milión spotrebiteľov je dôležité upozorniť aj na to, že americký systém, USA systém, je systém, ktorý má viacero noriem. To znamená, máte tu konkurujúce sa normy v tej istej veci. A užívateľ normy si musí zistiť, aká norma mu najlepšie vyhovuje jeho potrebám a e, v podstate to nezaručuje nutne prístup na celý americký trh. A, takže to bolo na úvod a chcela by som upozorniť na to, ako takú hlavnú myšlienku, že oba systémy, to znamená americký systém a európsky systém, sú veľmi rozdielne a výsledky majú ďaleko od podobných, pretože viete, že európske orgány normalizačné e, podporujú, a to bol dôvod nášho vzniku, podporujú jednotný trh a chcú zabezpečiť to, aby E, cirkulovali na európskom trhu bezpečné produkty, ktoré nepoškodzujú životné prostredie. Americký systém vychádza z iného prístupu. Je tam viac ako 250 e, organizácií, ktoré vyvíjajú normy v USA, ktoré sú akreditované na tieto účely a minimálne ďalších 500, ktoré nie je akreditovaných a vyvíjajú normy. Takže Myslím si, že to je faktor, ktorý je veľmi dôležitý a je potrebné ho zohľadniť. A zároveň by som chcela upozorniť aj na význam rozlišovania medzi uh, e, normy, e, na ktorých stavia legislatíva a medzi normami, ktoré vznikajú len na základe trhových podnetov a podporujú teda obchod, ale nie sú podporené legislatívou ako takou, a teda nie sú o verejnom záujme. Čo sa týka európskych noriem na podporu legislatívy, ten proces je veľmi flexibilný a európske inštitúcie mnohé roky bojujú za zníženie nákladov a zabezpečenie e, toho, aby sa slúžilo verejnosti. Čiže je to veľmi otvorený proces e, vždy je nejaké oznámenie hneď na začiatku toho celého procesu, oznámenie o požiadavke aby sa vypracovala norma na podporu európskej legislatívy. E, harmonizované normy sú dobrovoľné a sú použité ako alternatíva, e, ktoré zabezpečujú dodržanie súladu s európskou legislatívou. Americký systém je taký, že normy je možné referenciou, odvolávkou zakomponovať do legislatívy. To znamená, tým pádom sa stanú povinné. A neexistuje žiadna iná alternatíva, ak máte dodržiavať legislatívu. A to nie v prípade našom, kedy sa normy vyvíjajú na to, aby podporili legislatívu. E, nariadenie 1025 uvádza všetky požiadavky, ktoré podporuje aj dohoda so Svetou obchodnou organizáciou, kde všetky zainteresované strany musia mať príležitosť prispieť a reagovať na proces normalizácie. Takže v Cenelek spoločenstve máme predstaviteľov odvetvia, to sú tí v podstate, ktorí znášajú 95 eh, nákladov Európskeho systému normalizácie. Ale zároveň je dôležité upozorniť na to, že sa tu kladie veľký dôraz na účasť malých a stredných podnikov a um, prebiehajú mnohé aktivity zo strany národných členov na zlepšenie, podporu a uľahčenie účasti malých a stredných podnikov, procese príprave noriem, takisto spotrebitelia, existuje sesterská organizácia BEUK, ktorá aktívne prispieva e, pri príprave noriem s cieľom zabezpečiť to, aby spotrebiteľský tovar e, riešil potreby spotrebiteľov pri príprave noriem a takisto sú environmentálne organizácie, ktoré sa proaktívne podielajú na procese normalizácie. To všetko je dobre zarámcované a e, všetci členovia sa angažujú za to, aby všetky tieto záujmy boli náležite zohľadnené Dôležité upozorniť aj na to, že v Európe sa nepriamo odvolávame na normalizáciu. To chceme a chceme to zachovať, pretože nepriama referencia znamená to, že sa odvoláte na normy v oznámení a nie sú povinné, ale dobrovoľné. Je to nástroj, ktorý umožňuje to, že podporujeme inovácie cez proces normalizácie E, podľa nás je možné prispieť k TTIP cez normalizáciu, ale nepodporili by sme zmeny aktuálneho systému. Je naozaj veľmi dôležité aby v tej kapitole, ktorá hovorí o normách na podporu legislatíve, aby sa zblížila reglementácia. Ak dojde ku konvergencii reglementácie, tak tu bude možnosť spolupracovať s americkými partnermi na príprave noriem, ktoré, hoci vieme, že miera akceptácia implementácie v Európe bude oveľa vyššia z toho formálneho pohľadu ako v Spojených štátoch, že na americkej strane to tak nebude, ale ak e, relevantní zainteresované strany budú pri stole pri príprave noriem, tak bude možné vypracovať spoločné normy, ktoré by mohli podporiť ekvivalentné regulačné požiadavky. Ak nie, tak to bude úplne nevyvážené. Nebude žiadna symetria v oblasti prístupu na trh, pretože európske zainteresované strany budú musieť sa vyznať v džungli stoviek amerických noriem, ako e, dostať prístup na americký trh, vrátanie požiadaviek hodnotenia zhody, ktoré v niektorých prípadoch sú povinné a uvedené dokonca v samotných normách, ktoré e, zatiaľ čo Američania budú mať úplný prístup na európsky trh, kde sú normy harmonizované. V každom prípade e, sme pripravení pracovať s americkými partnermi, pretože sme presvedčení o tom, že sú tu príležitosti na spoluprácu. Pracovali sme s Americkou národným normalizačným inštitútom e, pri transatlantickej normalizačnej platforme, v rámci ktorej by sme mohli identifikovať konkrétne témy pri ktorých neexistujú normy na medzinárodnej úrovni ako ISO a ISI a cen celenek e, sa plne angažuje v týchto veciach a kde by sme požadovali a žiadali e, regulačnú konvergenciu, tak aby sme si mohli sadnúť a pozrieť sa na to, či sa dá vypracovať spoločná technická špecifikácia a aby sa to zrealizovalo ako v Európe, tak v Spojených štátoch. Čiže možnosti tu sú, musíme byť ochotní, naše zainteresované strany musia byť ochotné podporovať tieto iniciatívy a jednoducho potrebujeme mať záväzok na oboch stranách Atlantiku na týchto veciach pracovať. Takže dve požiadavky. Poprvé, poprosím vás, žiadne vzájomné uznanie noriem, pretože to by bolo úplne asymetrické, čo sa týka prístupu na trh v Európe a prístupu na e, trh Spojených štátov amerických. A po druhé, ak je tu požiadavka použiť normu na podporu legislatívy, najprv potrebujeme mať zbliženie regulačného rámca. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem pekne. Takže technológia konečne fungujte a Slovo dostane Jacques Pelmans, výskumný pracovník CEPS. A prezentáciu vidíte na obrazovkách. Dobre, začnem tak, čo lebo ďalší technický problém. Ďakujem za pozvanie. Predovšetkým by som sa chcel poďakovať za to, že výbor IMCO rieši mnohé témy, o ktorých pojednáva prirodzene aj TTIP. Je to regulačná otázka typu vnútorného trhu, ale v tomto prípade externá. Čiže sa jedná o tie isté znalosti, tie isté uh, poznatky. Neviem posunúť prísvitky? Viem, neviem, ide, nejde. Môžete mi uh, tla, písať na počítači, pretože strácame čas v e, IT. Dobre, čiže toto sú témy, o ktorých budeme hovoriť. Ďalšia prísvitka. Tu na vidíte, e, o čom je TTIP. Všetko na jednej priesvitke. V strede, to o tom, čo hovoríme teraz, my všetko ostatné, sú veci, o ktorých nehovoríme Hospodársky výskum svedčí o tom, že o hospodárskom výskume sa dá takisto veľa hovoriť, ale svedčí o tom, že stojí za to riešiť témy TBT v širokom zmysle slova. Musíme mysleť, že sa jedná asi o 60 eh, hospodárskych benefitov. Prečo je tomu tak? No pretože ak by ste spočítali všetky náklady na TBT, a dali ich cene faktúry, počítali by ste ich faktúry, tak by ste sa dopracovali od 15 do 72 a v podstate ani nejde o to, či tieto hospodárske štúdie sú správne alebo nie, ale ide o to, že je to veľký e, súčiniteľ tarif medzi nami dvoma. Čiže je veľmi dôležité ich odstrániť a hovorím iba o tovaroch, to isté platia aj o službách. Takže aké sú tie technické prekážky? Tu nám vidíte taký trojstupňový prístup, ktorý z toho je úplne jasné, o čom hovoríme. Netarifné prekážky sú širšie, regulačné bariéry sú užšie, ale ešte stále sú širšie ako TBT a na spodu máte tie 3 TBT. Ak chceme riešiť úprimne TBT, musíme si uvedomiť, že sa to snažíme už viac ako 20 rokov TTIP to môže byť systematicky a nielen tak ad hoc, alebo cez dohody o vzájomnom uznávaní, ktoré sú tak na poli úspešné, na poli neúspešné. Ale to nie je o cieľoch. Riešenie TBT eh, hovorí o regulačných nástrojoch a metodách testovaniu, nie o cieľoch. Nič to nesúvisí, nejako to nesúvisí s témou, s tým, čo ste videli tam v tých blokoch vyššie. Najlepší spôsob, ako chrániť ofenzívne záujmy Európskej únie, je isté ambiciózny prístup. Ja by som povedala, že e, a európsky text je ambiciózny, veľmi, oveľa ambicioznejší ako každá tá kapitola e, v akejkoľvek FT dohode s akoukoľvek krajinou samozrejme mimo Európy, pretože vnútre Európy tam sme ambicioznejší. A po druhé, musí byť jasne naformulovaný cieľ. Prečo hovorím o ciele? Pretože to sú živé dohody. TBT sa budú riešiť v rámci základného TTIP dohody a neskôr potom je to živá dohoda. E, samozrejme, živá dohoda by nemala byť takým diskusným kolom OECD, mala by prinašať výsledky. E, samozrejme, ak majú prinašať výsledky, musíme mať jasne zadefinovaný cieľ. Návrh komisie je nazývam Singapur EU+. Je to dobrý návrh, nemám čas zachádzať do detajlov. Americký návrh nepoznáme. Nevieme, možno, že niektorí tu prítomní ho poznajú, ale ja nie. A naozaj som robil všetko, čo som mohol, ale nepoznám ho. Hovoril som s ľuďmi v Spojených štátoch, ktorí naozaj vidia všetko, všetko, dokonca aj autorov, ale tí jednoducho nemohli so mnou o tom hovoriť. Sú to majú veľmi prísne pokyny, nemôžu nič e, zverejniť. Takže pozrel som sa na Korus, americká dohoda e, s Koreou a sú tam také štyri základné nevýhody Korusu. Sú tam obrovské medzery v porovnaní s EU návrhom. Ale sú tam aj slubné veci ako transparentnosť a regulačná spolupráca, ale Korus nehovorí nič o normalizácii, o nejakého poriadku, kde si nehovorí tam o technické regulácie, nič sa tam nehovorí ani o označovaní a dokonca si nedávajú ani za cieľ je to kapitola bez cieľa, naozaj prekvapivé. A dokonca tam nie je ani nejaký mobilizačný cieľ. Takže celá škala alternatív, veľmi rýchlo, mám iba 8 minút. Takže poprvé harmonizácia. E, jednoznačnou odpovedou to je, že to bude ťažké, ale nie je nemožné. A chcel by som upozorniť na to, čo je v strede to sú príklady medzinárodnej e, regulačnej spolupráce, soft opatrení, ktoré fungujú. Čiže dohoda s MRA nie je zárukou toho, že to bude fungovať lepšie ako taká soft spolupráca. Môže, ale nemusí, pretože MRA e, sú na polovicu neúspešné, čiže je veľmi dôležité toto si uvedomiť. Takže harmonizácia noriem, to je ťažké dohodnúť s Američanmi. Prečo je to ťažké? Pretože zrejmým spôsobom by bolo jednoducho vychádzať zo noriem ISO a IEC, ako už e, e, nepriamo na to kolegyňa Santiago upozornila. A Američania nemajú takmer nič o ISO normách a o IEC normách. Normy EÚ sú na 75 identické z IEC a potom budem hovoriť o údajov. o Centenelek. A 80 sú identické s ISO. Američania majú niekoľko stovák, majú zo pár ďalších ešte, ale vždy majú nejaké odchýlky. Dobre, ak máte svetovú normu, tak nechcete mať odchýlku. Vzájomné uznávanie. Vzájomné uznávanie e, cez nariadenie. Ja som proti tomu ako viete, napis, písal som veľa o vzájomnom uznávaní. Je to veľmi náročné. A keď sa to spraví dobre, tak je to super v rámci EÚ, vnútri EÚ. Ale dokonca, aj keď sme my vymysleli vzájomné uznávanie, máme teraz dobrý rámec, aj tak potrebujeme špeciálne e, procesné nariadenie. Viete si predstaviť, ako je to náročné? a mať to v rámci TTIP režimu, ja by som sa o to ani len nesnažil. A teraz normy vzájomného uznávania. Už ste počuli, pani Santiago, je to veľmi citlivá otázka. Ak použijete zarámcovanie, ktoré existuje na oboch stranách momentálne, samozrejme pani Santiago je proti tomu aj ju, aj ja. To je v tej druhej odrážke. Ale v správe, ktorú predkladám na výbor IMCO, som navrhol konkrétne, ako bez toho, aby sa menili tieto dva systémy, aby obidva umožnili flexibilitu bez toho, aby to poškodilo vnútorný trh. Nemôžem teraz o tom hovoriť do detajlov, ale rád niekedy inokedy. Uh, samozrejme to, ako to funguje v Spojených štátoch, to dáva aj príležitosti pre TTIP a tom, je to v tom poslednom bode, ak máte záujem, tak vám to vysvetlím. Uh, Americké regulačné orgány, ktoré riadia posúdenie zhody, to je starý problém. Ako vidíte v druhej odrážke, to nie je o tom, ako fungujú, ale skôr ako zle fungujú, respektíve nefungujú a má, môžem to podložiť množstvom dokumentácie. Ja tu vidím tri možnosti na zlepšenie a všetky tri sú podľa mňa realistické a pri súčasnom prehodnotení, pretože CAB e, sa prehodnocujú tieto orgány. a sa to spraví tak, ako má, tak TTIP môže v podstate do toho vstúpiť. A chcel by som upozorniť aj na to, že v CETA máme teraz najväčšie MRA na svete, najväčšie pre sektory, oveľa lepšie ako to bolo predtým, či už Kanadou alebo Spojenými štátmi. A po tom, čo teda zlyhalo MRA, som to študoval do detajlov, tak opätovne podporujem MRA v tejto podobe posledná prísvitka. Chcel by som povedať len toľko, že článok o spoločnej spolupráci v rámci TBT kapitoly takisto stojí za zváženie, ale mali by sme ísť na to cestou OECD, pozrieť sa na množstva mód regulačnej spolupráce a vybrať si práve tú, ktorá je dobrá, s ktorou máme dobré skúsenosti. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujeme. Takže vítam tu aj zastupcov Lotyšského predsedníctva, ktorí zastupujú radu je dobré, že ste medzi nás prišli. Vidím, že všetky inštitúcie teraz súčasňujú tohto vypočutia, to je dobré. A ďalej bude hovoriť Johannes Kleis, ktorý e, je e, vedúcim komunikačného oddelenia Európskej asociácie e, spotrebiteľov. Ďakujem. Ďakujem, že mi dávate príležitosť hovoriť o ochrane spotrebiteľa a o TTIP. Taktiež mám priesvedky, ktoré nie sú možno také dôležité ako priesvedky je predrečníka a môžete ich potom nájsť na internete. Takže tá ďalšia presvietka, tu ale preskočím, keďže Dúfam, že BEUK už Libor IMKO pozná. Možno len naše oblasti, v ktorých pôsobíme, je to ochrana spotrebiteľov, udržateľnosť, e, digitálne práva potraviny, finančné služby. Takže preto sa zapojeme teraz aj do diskusie o TTIP. Takže ďalej, bude tieto prezentácii, prezentácii by som chcel rozlišiť štandardy v prísnom zmysle slova proti štandardom e, ochrany spotrebiteľa, pretože tam hovoríme o zákonoch alebo úrovni ochrany, o konkrétnych pravidlách a to je v podstate tá diskusia o TTIP. A ešte je tam ďalšia vrstva, to sú budúce zákony, budúca legislatíva, takže máme súčasný rámec ochrany spotrebiteľa a potom budúce zákony a technické normy o tých nebudem ale úplne hovoriť, pretože pani Santiago už o tom hovorila dosť obšírne a s vysokou dávkou expertízy. Ďalšia prísvitka. Takže, súčasný rámec e, ochrany spotrebiteľia a prínos pre obchod TTIPu. Môžete prosím, pre už predsednička, trochu zasnúť svetla, aby ľudia videli lepšiu prezentáciu. Je to lepšie, je to jednoduchšie, takže môžeme to takto nechať? Dobre. Takže chcem povedať, že hľadu spotrebiteľa, eh, hodnotenie toho, či TTIP má pozitívny alebo negatívny dopad, tak to bude závisieť od hospodárskych argumentov. Predovšetkým, pokiaľ viete, že sa konkrétne diskutuje o číslach. Takže pokiaľ sa pozrieme na vnútorný trh, tak vidíme, že tam nejde len o hospodársky prínos vnútorného trhu, ale ide tam aj o zníženie nákladov pre podniky, zníženú administratívnu záťaž, to potom vedie e, k nižším spotrebiteľským cenám. Takže z toho majú hospodársky prínos spotrebitelia. Ale ešte sú ďalšie prínosy európskeho vnútorného trhu v súvislosti so, súčas, e, so úrovňou ochrany, pretože máme zásadné princípy, ako napríklad e, zákony e, na základe, pravidla na základe miery rizika. E, a toto všetko vytvára dôveru na trhu a to spotrebitelia potrebujú. No a taktiež o túto dôveru nám ide v rámci tejto panelovej diskusie. Ďalej, čo sa týka súčasného právneho rámca, vieme, že negociátori hovoria, že sa nebudú znižovať súčasne platné normy. E, samozrejme sa dá o tom pochybovať, ale čo sa týka vzájomného uznávania, tak pán Palkmans už o tom hovoril, hovoril to, že je skeptický v tejto súvislosti. No a pre nás je jasné, že to možno nepovedie k zmenám súčasných zákonov, ale je tu riziko, že bude znížená miera ochrany z krátkodobého hľadiska. Výrobky, ktoré prídu na trh, možno nebudú eh, v súlade s legitímnymi očakávaniami E, teda v súvislosti s európskymi pravidlami, na základe európskych pravidiel. No a z dlhodobého hľadiska tu máme riziko, že tu bude obchodný tlak na európske spoločnosti, pretože tam budú podniky, ktoré nemusia e, sa riadiť takýmito prísnymi normami. Takže vidíte, že tam dosť veľká neistota hľadom toho, ako to vzájomné uznávanie bude v budúcnosti fungovať, pretože TTIP má naozaj široký rozsah pôsobnosti, o tom ešte pohovorím. Ďalej Takže máme tu teda ten spotrebiteľský právny rámec, máme tu etiketovanie, ktoré by malo preklenúť rozdiely e, v, v úrovni ochrany. Tu by sme mali byť opatrní, pretože e, spotrebiteľi už sú zahltení informáciami, takže musíme etikovať skutočne inteligentne a musia tam byť len skutočne potrebné informácie na etiketách, ale je vlastne to treba testovať na vzorkách spotrebiteľov, je treba vždy zohľadniť aj kultúrne rozdiely. A napríklad pokiaľ tam máme e, vety ako obsahuje endokrinné disruptory, tak e, to, tomu nie nutne všetci spotrebitelia porozumejú. Takže to je taktiež otázka. Ďalej tu máme otázku voľby spotrebiteľov. Ľudia očakávajú, že výrobky budú bezpečné a že, že úrady budú chrániť. E, a taktiež by tie etikety nemali byť záťažou pre spotrebiteľov. Hovorilo sa napríklad o etiketovaní produktov bez e, geneticky organizovaných e, modifikovaných organizmov. Takže tam e, taktiež už sa o tom diskutovalo. A ďalej ochrana spotrebiteľov a budúce zákony je treba sa zamyslieť, neviem, aký to bude mať prínos pre spotrebiteľov, aký prínos bude mať TTIP. A tu máme obrovský otáznik v súvislosti so súčasnou regulačnou spoluprácou. Ako povedala e, už predsednička, pred dvomi týždňami bol publikovaný dokument, o ktorom sa bude diskutovať z USA. Myslíme si, že obsahuje mnohé prvky, ktoré uh, budú prekážkou pri e, písaní budúcich zákonov z pohľadu spotrebiteľa. Chcem tu hovoriť len pár konkrétnych bodoch. Takže myslíme si, že pokiaľ strany budú e, diskutovať o plánovaných zákonoch, ktoré ešte neboli odsúhlasené na rade alebo v parlamente, ale potom tie zákony potom možno prídu pristanú teda na stole na komisie alebo v parlamente, ale už možno tu budú minimalizované aspekty vplyvu na trh, takže by to mohlo skutočne e, negatívne ovplyvniť e, zákonodárny e, postup. Čo sa týka spolupráce v technických otázkach, napríklad to, o čo sa často hovorí, napríklad e, svetla aut alebo svetlomety, tak tam by samozrejme sa malo e, spolupracovať. Pani Charozov vo svojej správe taktiež hovorí o technickej spolupráci, hovorí tam o tom na viacerých miestach, avšak je tu, te, je tu riziko, že pod e, e tou zámienkou, že by sa tu zmenil e, vplyv alebo znížil negatívny dopad na trh, že to bude, sa bude negatívne potom ovplyvňovať zákonodárny postup. Ďalej. E, budúce, budúca legislatíva na blogu komisárky Malstromovej sa hovorí, citujem, že takáto spolupráca sa bude sústreďovať na technické pravidlá. A ten text potom pokračuje a hovorí, že to týka e, regulačných aktov, ktoré určujú požiadavky alebo súvisiace postupy a týkajú sa ich charakteristík alebo súvisiacich produkčných metód, ich e, prezentácií alebo využívania. No a myslím si napríklad, tam by to mohlo hovoriť o úrovni nejakej chemickej látky v tom výrobku. Takže musíme sa to pozrieť z pohľadu spotrebiteľa. Taktiež komisia hovorí, že mnohé oblasti nebudú spadať e, do e, tejto e, spoločnej spolupráce regulačnej. Avšak toto nevidíme v tom právnom texte. A teda v budúcnosti by sa to nemuselo vzťahovať na zákony chránenie spotrebiteľa. A momentálne Teraz to sa týka nariadení a smerníc. No a posledný bod, rýchlo o normách, k tomu, čo povedala pani Santiago, že máme tu štandardizačné orgány, naša sesterská organizácia, ktorá pôsobí v oblasti štandardizačných procesov. E, tu Všetky aspekty musíme zohľadniť v diskusii o e, minimalizácii, štandardizácii procesov v USA a v EÚ. No a posledný slajd, na prísvitka. Tak, my sme nemali ne, dnes príležitosť hovoriť o ISDS, ale e, tu by som vás iba od, od, odkázal na hashtag JeffWeCan. Pokiaľ sa tam pozrite na to video, tak tam uvidíte vysvetlené, prečo ISDS ohrozuje ochranu spotrebiteľov v Európe. Ďakujem. So far there are five speakers. Takže zatiaľ sa do diskusie prihlásili piati rečníci. Takže sa najprv skoordinujeme, alebo pardon, najprv koordinátori. Evelyn, chceš e, hovoriť? E, ešte pokiaľ niekto ďalší chce hovoriť, tak prosím, na mňa zamávajte. Takže Pascal, tak tiež chceš hovoriť? Nie. Dobre, takže Evelyn, Kepard, Anna-Maria Koraca Bild, Nikola Danti, pani Grappini, e, Štajler, pani Scháke, Pascal, Arno. Niekto ďalší? Nie, dobre, takže Evelyn. Ďakujem za túto alebo tieto cenné prezentácie, ktoré sme si teraz vypočuli. Takže na úvod chcem preniesť taký môj záver. Ja som si zapísala otázku z mojej strany ako komentár k tomu, čo pani Elena Santiago tu prezentovala. Ako to vyzerá s tým vzájomným uznávaním? No a vy ste rovno zároveň aj odpovedali, že sú tam problémy. A o tom hovorili všetci traja rečníci. A myslím si, že toto sa aj odzrkadluje v diskusii s verejnosťou že sa na to musíme ešte riadne pozrieť. No a tu mám otázku. V poslednom legislatívnom dobí sme diskutovali o, e, nariadení, o e, renovácii alebo obnovení štandardizačných e, pravidiel v súvislosti s, so službami. Tam to tiež vyzerá ináč, než v súvislosti s produktami, s tovarom a tam teda sa žiada štandardizácia aj v oblasti služieb. A zaujímalo by ma, čo na to hovoríte vy, napriek tomu, že možno to nespadá priamo do vašich, vašej kompetencie, ale je to pre mňa dôležitá otázka. Po druhé, pre pána Klajsa Taktiež tu máme označovanie. Aj označovanie pôvodu. A v rámci TTIP sa ako model má využívať CETA. A vy viete, že Európsky parlament podporuje označovanie e, miesta podbudu. Avšak keď sa pozrite na text CETA v tejto oblasti, tak e, tam je skutočne obrovský zápal regulačný, ktorý je ďaleko vzdialený od toho, čo my tu navrhujeme ako Európsky parlament. Takže prosím, povedzte nám k tomu niečo, pretože keď sa ja na to tak pozerám, čo stojí v SETA, tak si hovorím, no chudáci podniky, oni už ani nevedia, čo, nebo nebudú vedieť, čo vlastne majú označovať, pokiaľ sa budú snažiť preskúmať všetkých tých tisíc strán predpisov. No a po tretie, ja som ešte ďalšie otázky, ale sa chcú pýtať aj kolegovia. Takže, e, regulačná spolupráca. Aj tu by som chcela od vás počuť trochu presnejšie od všetkých troch, čo alebo aké sú šance, ktoré ja som osobne ešte neobjavila, a aké sú, teda aké sú príležitosti, aké sú rizika. Prosím, trochu to konkretizujte. Myslím si, že týka štandardizácie v oblasti služieb, tak tam môže dôjsť k obrovskému problému v súvislosti s tým, ako to bude ale vyzerať správami spotrebiteľov tak ako povedal pán Klajs, nie je to len o náklady, ale aj o kvalitu a iné aspekty, ktoré sú v tejto oblasti veľmi dôležité. Takže Dan Dalton, koordinátor z EC. Prepačte, Andrej Švab e, bol za EPP koordinátor, ale musel odísť, takže niekto iný ho zastúpi. Takže pán Dalton. Áno, ďakujem. Naposledy, keď som o tom hovoril, tak som hovoril, že v podstate dohoda o tarifoch to už bolo dobre spotrebiteľov, ale niektorí to zle pochopili a povedali by, že by to znížilo úroveň štandardov, pretože tarify sú v podstate e, dane, ktoré si my e, ustanovujeme na americké výrobky, keď si ich zakupujú naši spotrebitelia. Takže ako by to vyzeralo tabok, aby sme mali len dohodu o tarifoch na americké výrobky. Ďalej, čo sa týka netarifných e, prekážok, tam je to možno trochu také zakarnejšie, pretože my tu máme rôzne kultúrne normy a štandardy v e, oboch, zároveň teda na oboch stranách Atlantiku. Ale aby som bol úprimný, niektoré argumenty, ktoré som si vypočul nielen dnes, ale aj v priebehu predchádzajúcich rokov, niektorí si myslia, že v Amerike je tak taký divoký západ, že tam nie je žiadna úroveň regulácie. Možno to tak kedysi bolo, ale teraz sú tam skutočne nároční spotrebitelia, sú tam vysoké štandardy v mnohých oblastiach oveľa vyššie než u nás. Takže moja otázka, myslíte si skutočne, že americké výrobky sú alebo nie sú bezpečné? Ďakujem. Ešte niekto? Anna Maria Koráca Bild. Ďakujem. Včera v Berlíne, keď Cecília Malstrom e, tam bola hovorí o tejto téme, tak tam boli masové protesty, tvrdia, že táto obchodná dohoda je nedemokratická, je proti právam spotrebiteľa v Európe a tak ďalej. Takže vidíme v celej Európe tak tento antiamerikanizmus, populizmus, takú vlnu e, odporu proti e, Amerike ja trochu si tu robím obavy, pretože my sme v rámci tohto výboru bojovali vždy za vysokú roveň e, štandardov, za práva spotrebiteľov, ochranu spotrebiteľov a máme problém s komunikáciou, pretože to, že e, prebieha táto diskusia s verejnosťou, diskutuje sa s mimovládnymi organizáciami. Toto síce ukazuje, že zákonodárci sú zaangažovaní a chcú, aby rokovania boli transparentné viac než akékoľvek iné v minulosti, tak to nepomáha. Ľudia naďalej hovoria, že je to netransparentné, nedemokratické, napriek tomu, že to prejde všetkými národnými parlamentami. Takže ja mám obavy, že vy nezdôrazňujete alebo zôrazňujete tie e, detaily, to, čo by sa mohlo pokaziť a nezôrazňujete to, čo je dôležité, že je to skvelé, že tam dojde v ko- ku konvergencii. A USA je našim najväčším obchodným partnerom. Pokiaľ pôjdete do e, New Yorku, tak e, e, tam nemáte žiadny problém. A spotrebiteľské organizácie v Nemecku sa už ako keby rozhodli, že e, táto dohoda porušuje práva spotrebiteľov, ale veď my ešte nemáme ani text. Takže ja skutočne dúfam, že organizácie zaoberajúce sa štandardami ochrany spotrebiteľov, že nám predložia konkrétne fakty je to tak, že sa nám, že nás tu zaplavia naklonované kurčatá v Európe. Takže vysvetlite prosím e, spotrebiteľom, že my nevzdáme naše štandardy e, ochrany e, bezpečnosti potravín. Vy keď hovoríte o vzájomnom uznávaní, tak e, ja si myslím, že tam by som to, tam to malo úplne vylúčiť, vylúčiť. Ale hovoríte, že najprv musíme mať regulačnú e, konvergenciu, pretože začneme štandardizovať. Ale pochopila som to správne, to by znamenalo, že by sme museli meniť zákony na oboch stranách Atlantiku. No a potom by sme mali spoločné štandardy. Alebo ako si to predstavujete? Pretože samozrejme konvergencia štandardov je kľúčová, ale nie taká ako v oblasti tarifov. Možno som vás nesprávne pochopila, ale tak som to pochopila. E, ďakujem, ďakujem aj predrečníkom. Za minulá parlamentu sme tu mali taktiež od vás prezentáciu a tam to vyzeralo dosť slubne. A myslím si, že teda nám chodia, chodí obrovské množstvo e-mailov, väčšina z nich je proti, ale v podstate za, <laughs> ešte nemáme žiadny text, ako môžu ľudia už dopredu byť proti. Možno boli prípady, kedy my sme medzi inštitúciami mohli komunikovať lepšie, mali sme riešiť obavy ľudí nemali by sme byť proti niečomu, čo v podstate môže byť pre dobro veci. Takže aké, v, ak, v, ak, v veciach, akých štandardoch môžeme spolupracovať? Vieme, že o CETA sa môže najprv hlasovať o CETA a potom tu máme dohodu s Kanadou, tam taktiež sa o tom diskutuje. No a ja sa bávam, že je tu taký antiamerikanizmus v Európe, to je polutovania hodné, mali by sme riešiť veci, e, v ktorých zatiaľ nespolupracujeme. A Samozrejme, moja delegácia nepodporí dohodu, ktorá by obsahovala ustanovenia o ISDS. E, ľudia musia byť ubezpečení o tom, že im nič nehrozí, ale čo si myslíte, v rámci akých štandardov môžeme spolupracovať, ako to vyzerá v otázke SETA. A my sme o tom diskutovali, o, mali sme o tom diskutovať na jeseň minulého roka a nakoniec sme sa nikam nedopracovali. Takže e, na záver, e, pani predsednička Masúria by som hovorila rýchlejšie, ale hovorím poprvýkrát. Takže ISDS, to je veľmi dôležité v rámci textu a taktiež tie štandardy sú dôležité, aby sme upokojili spotrebiteľov. Ďakujem a všetkých ostatných po minúte preruším. Takže Nikola Danti. ja. Takže to spravím veľmi rýchle. Ja si myslím, e, že tá, to, že to bolo dôverné, tak to tým spôsobom poškodilo aj z pohľadu verejnej mienky. Každopádne máme možnosť e, spraviť ambicióznu dohodu a nájsť lepšie normy a štandardy na oboch stranách. Ja si nemyslím, že budú len európske štandardy, ktoré sú postavené na všetko. Sú to aj štandardy americké, ktoré podľa mňa e, garantujú ešte viac ako európske. Napríklad e, niektoré materiály, ktoré sú používané e, v oblasti textilu, tie sú kvalitnejšie povedzme a v Amerike a aj pokiaľ ide o otázku kozmetických prípravkov a iných vecí, ja si teda myslím, že je možné dospieť k dohode, kde si vezmeme tie najvyššie úrovne ochrany spotrebiteľov z oboch strán, pretože si nemyslím, že je možné si predstaviť nejakú dokonalú Európu a potom zlé Spojené štáty a takto nastavať potom tie štandardy. Ja si nemyslím, e, ja si tam myslím, že by nebolo dobré e, ísť takýmto spôsobom. A otázka Nikola na expertov, pretože budeme mať čas o tom diskutovať e, pomerne podrobne pred hlasovaním. Čiže budeme mať čas diskutovať o tom verejne pred hlasovaním. Teraz je čas položiť otázku expertom. Dobre, otázka, už som sa chystal. Ja si myslím, že sú normy eh, americké, ktoré sú lepšie ako európske a je možné eh, spraviť dohodu, eh, ktorá vyzdvihne tie najlepšie štandardy alebo normy z oboch strán je teda možné zohľadniť ich takýmto spôsobom pri rokovaniach a dať ich tam zakomponovať? Ďakujem pekne. E, minút. Ehm, Ďakujem pekne a ja sa budem snažiť obmedziť na minútu. Z môjho pohľadu tie posolstva, ktoré dnes vysielame z tejto rokovacej miestnosti sú veľmi znepokojujúce. Vy ste hovorili o tom, že rokovania sú veľmi náročné, ale na druhej strane je jasné, že takúto dohodu potrebujeme a mám otázku, ako môžeme sa ubezpečiť počas týchto rokovaní, že dva významné ciele Európskej únie budú dodržané a rešpektované. Poprvé, prístup na trh by mal byť e, rovnocenný na oboch trhoch, takže európsky výrobcovia by nemali byť znevýhodnení a po druhé, ako môžeme zabezpečiť ochranu spotrebiteľa. Nemôžeme mať predsa rozchádzajúce sa normy a ja úprimne nechápem, akým spôsobom si e, predstavujete to nastaviť tak, aby mali európske produkty rovnaký prístup na americký trh, ako je to zabezpečené pre americké trhy na európsky trh. Bude nejaká vystupovateľnosť, bude nejaké takéto mechanizmy budú spôsobovať navýšenie nákladov, ak e, Američanom nebudú spôsobovať takéto postupy zvýšené náklady, tak potom to nebude na rovnakej úrovni. Pani Šáke, ďakujem pekne, pani predsedníčka. Mám dve konkrétne otázky. Jedna na pána Klajsa. Samozrejme máme spotrebiteľov a občanov, ktorých zastupujeme. Tých, na nich sa sústredíme, keď e, pracujeme na tej typ. Chcel som sa preto spýtať na vaše názory, pokiaľ ide o ambície, ktoré sa týkajú zvýšenia kúpnej sily spotrebiteľov a aký je názor váš, respektíve BEUC, pokiaľ ide o nákup medzipodnikový, ktorý v súčasnosti predstavuje stratu času, paliva a nakoniec aj peniazy. Takisto som chcela hovoriť o tom zachovaní kvality života z najdlhodobejšieho hľadiska, preto musíme hovoriť aj o tých otázkach, ktoré ste vys- ktoré ste vyspomínali. Samozrejme, my sme počuli, že niektoré normy, pokiaľ ide o bezpečnosť potravín, zdravia a verejných služieb, nebudú znížené. Ja sa pýtam, či ste spokojní s takýmito vyhláseniami a čo podľa vás sa stane so všetkými tými e, chránenými normami, štandardami, kedy o 10-20 rokov budú hrať tieto hospodárstva väčšiu úlohu ešte z pohľadu globálneho obchodu. E, pokiaľ ide o pána Beltmansa, zaujímalo by ma, čo by podľa vás zlyhanie týchto rokovaní, dúfame, že sa tak nestane, čo by spôsobilo pre pozíciu EÚ a pre EÚ ako rokovacieho partnera do budúcnosti. Ďakujem. Achimo. Pascal Adamov. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, ja nie som zastancom nejakých katastrofických scenárov ani nejakého antiamerikanizmu, ale takisto nie som zastancom lobizmu. Ja sám osobne sa staviam kriticky voči takýmto rokovaniam a takisto voči postupom, keď vidím, keď si prečítam, čo sa vyrokovala na CETA, vraciam sa k tomu, čo povedala kolegyňa Gebhardt v rámci dohody CETA. Len 145 tých chránených území, teda chráneného, teda chránených území pôvodu z veľkého množstva je prebraných. To znamená, veľká časť eh, nie je ochraňovaná z týchto, z týchto, z týchto chránených území pôvodu. To znamená, že môžu napríklad v Kanade vyrábať člnku, ktorá nemá chránený pôvod z Ardenska, alebo teda môžu takýmto spôsobom preberať. Ak je nejakým spôsobom CETA len e, taký blueprint pre túto, tento náš dohovor TTIP, tak e, môžeme očakávať, že nezabezpečíme takúto ochranu aj na úrovni tejto dohody TTIP. Ak e, to tak náhodou bude, tak to nebude. Dobre. Would each of the speakers like to literally take a minute? Poprosím každého z rečníkov, aby minútke to odpovedali. Potom neskôr môžeme písať, písomne, ak chcete. Nechcem úplne uzavrieť debatu, ale chcem aby sme sa mohli presunúť v ďalšej časti a vypočuli si aj komisiu. Minúta každý. Ladies first. Yeah, thank you. Najskôr dámy, ďakujem pekne. Chcela by som sa vyjadriť k otázke uznávania motorových vozidiel, lebo tu boli nejaké nedorozumenia. And the US is a multi-standard model. If you want mutual recognition... Hovorím teda o vzájomnom uznávaní, pardon, nie motory. E, takto sa... E, otázka je, koľko štandardov sa na to vzťahuje v Spojených štátoch. 5, 10, 12. Ako zabezpečíte vzájomné uznávanie teda? E, e, spoločný európsky štandard by zabezpečil prístup e, na americký trh, ale ten americký štandard alebo norma, ktorá by bola zvolená, by neposkytovala takýto prístup. Takto boli tie legislatívy dohodnuté a schválené normy nemôžu byť e, riešením regulačnej konvergencie. Z tohto dôvodu, pretože Európa používa normy iným spôsobom a poskytujú prístup na európsky trh, zatiaľ čo neposkytujú prístup na americký trh. Z 700 SDO v Spojených štátoch máte veľa e, povinných, jedinečných režimov certifikácie, ktoré sú súčasťou toho nariadenia a vyjednávania. Zatiaľ, čo v európskom systéme máte veľký, veľké množstvo samovyhlásení, zhody a tie normy sú nedobr- ne, nepovinné. Pokiaľ nedojde k regulačnej konvergencii, tak nebude možné zabezpečiť symetriu, pokiaľ ide o prístup na trh. My nechceme, aby to vyznievalo negatívne, práve opačne. My chceme e, spolu s protistranou americkou a spolu so zainteresovanými stranami, pretože v konečnom dôsledku tie normy e, nie sú len tak vycúcnuté z prsta. Chcem, aby predstaviteľe odvetvia a zainteresované strany, tie, ktorí investovali tie peniaze a čas do vypracovania tých noriem, aby tak teraz spravili, lebo to, ich bude, to bude na ich prospech nakoniec. Ak e, zainteresované strany v Spojenom štáte budú ochotné podporiť spoločný vývoj noriem, podporiť reguláciu, tak my sme ochotní určite tak spraviť. Máme dva pilotné testy. To sú nejaké ochranné prostriedky pre, pre ženy v rámci poriadkových a teda bezpečnostných zložiek a syntetické biologické materiály. To je oveľa širší, širšia, širšia vec, širšia téma. Ja budem potrebovať nejaké ku ochranu vestu. <laughs> Dobre, e, najskôr odpoviem na otázku tarifnej dohody. Samozrejme, keby tarify boli znížené, pokiaľ ide o tovary, ktoré budú prospešné pre spotrebiteľov, my sme sa vždy vyjadrili v rámci našich vyhlásení, že sú tam potenciálne výhody z tej typy. Jedna, jedna z nich e, môže byť zníženie nákladov na služby a produkty, ale to nie je jediná výhoda, ktorú môžeme skúmať ako spotrebiteľská organizácia. Samozrejme, je to jedna z výhod, ktorú vidíme. Nikdy nebudeme tvrdiť, že Spojené štáty predstavujú neregulovaný divoký západ. My úzko spolupracujeme s partnermi v Spojených štátoch e, v rámci dialogu TTIP a oni takisto si robia obavy ohľadom štandardov a pravidel, ktoré platia v rámci Európskej únie, čiže tu by sme určite netvrdili, že my sme vždy tí lepší, pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľa. Pokiaľ ide o transparentnosť a občianskú spoločnosť, najskôr by som chcel povedať, samozrejme, tu nemôžem hovoriť v mene e, občianskej spoločnosti v Európe, ale čo môžem povedať je, že pokiaľ ide o spotrebiteľské organizácie, ktoré sú súčasťou TTIP, naši členovia nehovoria, že sú proti TTIP, čakajú na konečný text a potom sa rozhodneme na základe toho konečného textu definitívneho. Keď sa pozrieme na transparentnosť, ja som sa zmienil o kapitole regulačnej spolupráci, ktorej text bol e, zverejnený v januári. Na budúce e, sa budeme môcť tomu vyjadriť, teda najbližšie, čo sa budeme môcť vyjadriť ako spotrebiteľská organizácia, bude na koniec tých rokovaní, o rok, o dva. A v rámci tohto časového rámca, teda v obdobia nebudeme mať možnosť e, vyjadrovať sa napríklad na verejnom vypočutí ohľadom toho, prečo by regulačná spolupráca mohla byť na prospech alebo rizikom. Presne preto ste tu dnes, takže ďakujeme, že ste tu dnes, aby ste sa takto vyjadrili. My sme si ich vypočuli a poprosím, aby ste ešte potom následne zaslali follow-up. Sme to, aby sme počuli hlas spotrebiteľa, spotrebiteľov a aby sa potom pretavil aj do tých hlavných rokovaní. Ďakujem pekne, Žak. Ďakujem E, príliš veľa otázok na jednu minútu, čiže ja navrhujem zmeniť konverziu minútu na viac sekúnd. Harmonizácia regulácií. Otázka použitia terminológie, terminológie pretože potom je tá diskusia celá roz, rozháraná. V 4-5 slajdoch som riešil tieto veci a v rámci toho debriefingu to aspoň troška fungovalo po druhé, je nejaká verejná diskusia ohľadom TTIP? Áno, sú dve. Prebieha kampaň a prebieha e, diskusia. Toto je súčasť diskusie, toto je vážne, ľudia sa snažia vypočuť navzájom a prebieha vážna analýza. E, veľa faktických vecí sa spomína, ale je to obrovská téma, nedá sa to e, natlačiť do jednej strany, na jednu stranu, ale keď máte kampaň, tak to môžete do Twittera, do 140 znakov na Twitter Chcem odporúčať poslancom, poslankyňam, ktorí majú málo času, aby si prečítali nedávnu veľmi stručnú správu e CIB, takéhoto malého think tanku, kde analizujú e, tzv. kampaň e, mimovládnej organizácie v Nemecku, pokiaľ ide o sociálne médiá. 86% všetkých sociálnych médií, teda tých, tých správy zo strany jednej, jednej organizácie, 86%, dominujú všetkému oni celý čas len nejakým spôsobom toto sabotujú, bombardujú to svojimi e, správami. Oni sa a priori proti tomu, ich nezaujíma to, čo povieme o tú obsahovú stránku. Tieto veci spolu nesúvisia a poslanky a poslanci by ich nemali počúvať. To je moja rada smerom do vašich radov. A treba počúvať tých, ktorí sú vážnejší v týchto veciach. E, pokiaľ ide o vzájomné uznávanie noriem, e, princípe súhlasím s Leno Santiago, ale nie úplne. Sú návrhy z oboch strán, tie sú spomenuté na tých mojich presvitkách a takisto to v tom debriefingu, kde je možná istá flexibilita bez toho, a to opakujem, aby sme menili e, ten systém. A to by naozaj bolo dobré. Podmienka na európskej strane by bola, že keby sme mali e, európske normy uznávať, e, respektíve americké normy uznávať, tak potom by sme museli upustiť od ISO noriem keby sme očakávali to isté od Spojených štátov. Zaujímavá otázka ohľadom konkurencieschopnosti. Myslím, že to bola Marie Scháke. E, môže TTIP zlyhať? E, poprvé je to veľmi nepravdepodobné, ale či to úspie v takej podobe, ako si predstavujem ja, to ešte neviem. To na to si musíme počkať. Keby to neúspelo, sa to nenaplnilo, tak potom sa dajú povedať dve konštatovanie E, závisí teraz, teraz pohľadu odvetví, e, lebo hovoríme v kontexte priemyselných odvetví. Sú odvetvia, kde by sme boli radi, keby TTIP nebolo prítomné, aby zmizlo. To sú práve ale odvetvia, kde sme veľmi konkurencieschopní. Napríklad elektronický priemysel. Ten e, prebytok, ktorý máme so Spojenými štátmi, ten sa stále zvyšuje. Je to úžasne konkurencieschopný sektor odvetvie, možno je tam isté previazanie, neviem, ale potom je aj chemický priemysel, kde tie požiadavky v Európe sú oveľa prísnejšie, ale napriek tomu sme ešte stále konkurenceschopní v chemických látkach. E, to nie je, keď pôjdeme cestou prílišnej regulácie, ale v tejto chvíli ešte stále sme. Treba sa na to pozrieť prípad od, prípady, od prípadu. Pokiaľ ide automobilový sektor odvetvie, tak tam sme tiež silným vývozcom. Treba ísť prípad od prípadu. TTIP podľa mňa poskytuje veľké príležitosti, No, ale nie je to tak, že keby sme nemali TTIP, tak po A by sme nemohli robiť niektoré veci mimo tohto rámca, mimo TTIP, alebo po B, že by sme išli pod nejaké požiadavky, že by sme podliezali tie požiadavky. Ďakujem pekne, my sa tešíme na tú analýzu prípad od prípadu a potom neskôr na to analýzu predložíte. Ďakujem pekne. Púšťame sa do druhého panelu. Už máme 15-minútový časový skos, takže pokúsime sa E, to skrátiť, toto téma sa venuje reglementačná spolupráca v automobilovom sektore. Naši prvý vystupujúci je pán Ivan Hudák, e, dozorná skupina TTB, ako aj správna rada Aspen Inštitútu z Prahy, Takisto bol predsedom jednej z najdôležitejších zaujímavých skupín v Bruseli v sektore automobilového priemyslu Európska asociácia výrobcov motorových vozidiel. Takže, pán Hudák, dostávate slovičko na 8 minút a poprosím vás, aby ste sa zmestili do tohto termínu. No, ďakujem. Dobrý deň, skoro už dobré popoludnie. Dobré ráno, skoro dobre popoludnie. Ďakujem obom predsedajúcim za to, že mi dali možnosť eh, osloviť eh, toto publikum to zhromaždenie. Najskôr niekoľko číselných údajov, nikto nespomínal žiadne, takže rýchle to spravím ja. V automobilovom priemysle 10 e, celkového obchodného objemu medzi Spojenými štátmi a Európou je práve v automobilovom priemysle. 35 celkového objemu predaja je práve v automobilovom priemysle viac ako 50 miliónov e, osobných vozidiel je predmetom obchodu, predmetom obchodu medzi Spojenými štátmi a Európou. Predávame okolo milión vozidiel a teraz, keď sa vrátime k netarifným bariéram alebo prekažkám obchodu, keď sa pozriete na nedávne štúdie, tak jasne z nich vyplýva, že 26% e, cieľ ad valorem pochádza z netarifných bariér alebo prekážok obchodu. A o to väčšia dôležitosť regulačnej spolupráce Keby ste vylúčili tieto tarify a len 25 netarifných prekážok a bariér, tak by ste zvýšili vývoz e, z EÚ do Spojených štátov približne o 150 To sú výsledky štúdií komisie. Z pohľadu rastu a zamestnanosti takéto zvýšenie by predstavovalo asi 1,5 zamestnanosti, zvýšenie zamestnanosti v automobilovom odvetví, teda taký ten dopad. Teraz rýchle k regulačnej spolupráci a konvergencii. Rád by som hovoril o existujúcom a budúcom nariadení. Keď sa pozriete na rokovací mandát, tak jasne hovorí o ambicioznej úrovni regulačnej kompatibility prostredníctvom vzájomného uznávania, posilnenej spolupráce medzi regulačnými orgánmi a harmonizácia. A toto je bez toho, aby, boli dotknuté, aby bolo dotknuté právo legislatívne veci upravovať. Odkazovalo sa tu na dohodu s Koreou. Áno, my sme boli proti dohode s Koreou, to pripúšťam. Ale toto je prvá dôležitá obchodná dohoda medzinárodného charakteru, kde odvetvia na oboch stranách Atlantiku podporujú dohodu. My sme v roku 2013 v apríli prezentovali spoločnú, spoločný dokument a podporili sme komplexný dokument, ktorý obsahuje tri piliere. E, obmedzenie alebo eliminácia taríf, regulačná konvergencia a takisto spolupráca na medzinárodných fórach vrátane ženevského do budúcnosti. Ako ste už videli, ako už bolo povedané, najväčšie úspory a najväčší ekonomický dopad z pohľadu odvetvia, z pohľadu spotrebiteľov, ako aj celého hospodárstva, pochádza práve zo zblíženia regulačného alebo konvergencie. To sa netýka len veľkých automobiliek, ale takisto aj malých, stredných podnikov. V krajinách ako Česká republika, kde nebudú pravdepodobné auta vyvážané do budúcnosti, do teda budúcnosti aspoň nie priamo do Spojených štátoch. Malé a stredné podniky budú mať prospech z vývozu komponentov, či už priamo do Spojených štátov, alebo potom sekundárne cez Nemecko alebo iné krajiny, ktoré potom budú inštalované v automobiloch. Aj Kletpa to takto e, analizuje a oni zastupujú e, výrobcov komponentov. Aký je cieľ e, to, tých regulačných orgánov? Nakoľko sa nachádzame v dvoch rozdielných systémov, systémoch regulácie, americký svet je rozdelený od európskeho, je nevyhnutné poukázať na ekvivalenciu výsledku tej regulácie. Nemôžeme ísť eh, položka po položke, riadok po poriadku. To by nebolo úspešné, eh, to by bolo nemožné, ale môžeme to vnímať ako isté zhluky, klastre, napríklad eh, predné sklá, svetla a tak ďalej E, to by bolo asi na úrovni 30 netarifných bariér a štúdie ukazujú, že tieto klastre, takéto klastre výrobkov alebo komponentov sú kompatibilné. Keby sa to podarilo vyrokovať, tak by z toho bol obrovský prospech. Samozrejme, to si ale vyžaduje veľmi úzkú spoluprácu medzi oboma stranami už predtým. E, to bolo zmienené priamo, či nepriamo niektorí, či už na, na strane Spojených štátov alebo Európy, e, si nárokujú prioritu alebo prednosť, alebo teda nadradenosť, pokiaľ ide o regulačné požiadavky. Ak takto to nastavíme, tak to nebude úspešné. Musíme začať spolupracovať na rovnakej úrovni. Tie systémy sú rozdielne, áno, žijeme v iných svetoch, ale nič by nemalo zabrániť regulačným orgánom e, ísť cestou ekvivalencie, ekvivalencie výsledkov bez toho, aby sme znižovali tie normy bezpečnosti. E, na oboch stranách e, Atlantiku sa vyjadrili predstaviteľe automobilového odvetvia, že nechcú znižovať e, bezpečnostné štandardy. Myslíme si, že aj do budúcnosti je to veľmi dôležité. Je nevinutné, aby regulačné orgány úzko spolupracovali priamo na medzinárodných fórach. Výpit v Ženeve bude UNEC. Máme viacero dohod v rámci UNEC sú miesta, kde Spojené štáty a Európa by mohli, mali a dokázali by spolupracovať. V týchto veciach je to úplne nevyhnutné. Keď hovoríme o autonómnom, autonómnom vedení vozidla a iných záležitostiach technologických, tak to je obrovský priestor na spoluprácu. To by umožnilo, nám umožnilo, aby sme boli tí, ktorí nastavujú štandardy celosvetovo, či už v Ženeve alebo inde či sa tak bude diať formou e, orgánu regulačného, tak ako to navrhla komisia, alebo či to pôjde iný, inou formou, to je jedno. Musíme sa ubezpečiť, že budeme úzko spolupracovať e, medzi regulačnými orgánmi na oboch stranách Atlantiku. Musíme mať systém včasného varovania, výmeny informácií a tak ďalej, tak ďalej, konzultácie na pravidelnej báze. Pokiaľ ide o túto časť, tak je v konečnom dôsledku nevyhnutné spolupracovať aj na poli výskumu a vývoja. E, dokážeme identifikovať projekty, kde môžeme spolupracovať na budúcich reguláciách. Ešte výskum pred samotnou úpravou legislatívnou, to môžeme robiť tak v Európe, ako aj v Spojených štátoch. E, teraz záverom, tí, ktorí rokujú, by mali rešpektovať ten rokovací mandát, tak aby dosiahli príslušnú úroveň regulačnej zhody. Toto bude mať oveľa väčší prospech, ako keď sa rozhodneme eliminovať len čisto celá regulačná konvergencia a spolupráca, po druhé musí tu pretrvať aj do budúcnosti. Nemôžeme sa pozerať len na existujúcu, existujúce právne úpravy a budúce ak sa nám nepodarí dosiahnuť komplexnú dohodu, ktorá bude postavená na troch pilieroch, to znamená vylúčenie týchto cieľa poplatkov, ekvivalentnosť výsledkov existujúcich, respektíve časti existujúcich eh, regulačných požiadaviek a potom kompatibilita budúcej legislatívy, tak zmeškáme obrovskú príležitosť. Eh, my sme zmeškali takúto príležitosť v rámci TABC, takisto sme o ňu prišli v rámci TAC a ak teraz zlyháme, tak už sa nám takáto možnosť neponúkne. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Hudák. Pán Jurgen Matez ako druhý vystupujúci ekonomist eh, Kolínskeho výskumného hospodárskeho eh, inštitútu eh, pripravuje momentálne oznámenie o regulačnej spolupráci v automobilovom priemysle pre výbor IMKO. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne dvom predsedničkám aj poslancom. Mám také tri hlavné odkazy a určité veci sa budú opakovať už z toho, čo tu zaznelo, ale pokúsim sa, aby moje vystúpenie malo jasnú štruktúru, takže prvý odkaz, regulačná spolupráca podľa nás je kľúčom pre získanie výhod T-typu a je to pre všetkým sľubné e, v oblasti sektora motorových vozidiel. Druhý odkaz, Regulačná spolupráca v podstate neohrozuje ochranu spotrebiteľa a legislatívnu autonómiu, ak textový návrh komisie o regulačnej spolupráci a e, je vzorom. Po tretie, regulačná spolupráca je zložitá, ako sme počuli, a skúsenosti hovoria o tom, že pokrok bude pomalý a ťažký. Takže k prvému bodu regulačná spolupráca ktoré je prísľubná pre všetkým pre motorové vozidle. Pán Hudák už pre, hovoril o číslach. E, v podstate ide o to, že tarify sú teraz nízko, takže hlavný prínos spočíva v znížení MTB netarifných bariér. A tu je potenciál veľkých úspor nákladov e, na prospech spotrebiteľa. Myslím si, že to je potrebné jasne povedať, že tu je v podstate tento aspekt na, potom môžeme očakávať pozitívne dopady na malé a stredné podniky, pretože oni sú v podstate najviac uh, od uh, najviac znepokojené tarifnými bariérami, čiže to bude mať dopad aj pre zamestnanosť v EÚ. Dôležitý je význam odstránenia tarif, ako už povedal pán Horák predtým. Ďalší dôvod, pred ktorý si myslíme, že je tu obrovský potenciál v automobilovom sektore. Ten sa týka toho, že americký trh je zďaleka najväčší trh pre vývozcov vozidiel. A už teraz je tu obchodný prebytok a máme ofenzívne záujmy predovšetkým v oblasti netarifných bariér a máme niečo ponúknuť, čo sa týka našich tarif. Druhá vec. Ochrana spotrebiteľa podľa nás nie je ohrozená a e, tieto strach je prekonaný z troch dôvodov. Americké normy ochrany spotrebiteľa nie sú, a to tu už zaznelo predtým, britský kolega to povedal, nie sú systematicky nižšie. Chyba tu preventívny princíp v Spojených štátoch, ale kompenz je to systém eh, osobnej zodpovednosti, čiže máme podobné výsledky v mnohých aspektoch, pre všetkým v oblasti automobilovej. Je tu jasný politický záväzok a to už takisto zaznelo predtým. Je to záväzok Komisia politických lídrov na oboch strán Atlantiku, že európske normy sa neznížia cez typ a že preventívny princíp sa dodrží. Tretí dôvod – Prístup komisie k regulačnej e, spolupráci znamená, že sa bude uplatňovať vzájomné uznávanie iba tam, kde bude ekvivalencia bezpečnosti alebo ochrany životného prostredia. Áno, v tejto oblasti je to potvrdená. To znamená, výsledky budú podobné e, a tam, kde je priestor pre vzájomné uznávanie tých základných detailov. Kolega na to upozornil, že klastrový prístup aj podľa nás dáva zmysel E, samozrejme, to je zložitá téma, dostane sa k tomu neskôr. Čiže v tejto veci tu je dôležité zdôrazniť toľko, že regulačná spolupráca je o identifikácii zbytočných obchodných prekážok pri zachovaní vysokých noriem ochrany spotrebiteľa. E, suverénnosť Európskeho parlamentu v podstate nie je ohrozená z viacerých dôvodov. Poprvé, prístup komisie k regulačnej spolupráci svedčí o tom, že je tu plné rešpektovanie, citujem, práva regulovať, záver citátu, a teda konečné slovo budú mať regulačné orgány. Nedáva sa tým e, v podstate konečné slovo nejakému regulačnému orgánu regulačnej spolupráce, ktorý bude vytvorený. Všeobecnejšie sa dá povedať, že samozrejme dáva zmysel delegovať regulačné príslušnosti, pretože otázky sú veľmi zložité a kontrolované delegovanie regulačných právomocí zo strany zákonodárcu je mm, e, bežný postup v EÚ delegovanie napríklad finančného dohľadu EBA a podobne, či je tu množstvo ďalších príkladov. Avšak je potrebné dohliadnúť na to, aby delegovanie právomoci sa dalo priebežne kontrolovať zo strany Európskeho parlamentu. To znamená e, napríklad e, kontrolovať prácu orgánu regulačnej e, spolupráce a rozhodnutia v konečnom rozsudku budú prijímať Európsky parlament, nikto iný, zákonodáca jednoducho, potenciálne aj národné parlamenty. A zároveň je potrebné zabezpečiť autonómnosť Európskeho parlamentu Eh, aby nebola podritá tým, že TTIP je živá dohoda, a ani tým, ako je nastavený proces rozhodovania o ekvivalentnosti a vzájomnom uznávaní amerických eh, noriem alebo regulácie, pretože tu sa naozaj dostávame do oblasti, kde naozaj môžu byť určité problémy, ale podľa nás sa dajú vyriešiť. Ak ich chceme vyriešiť, tak je dôležité podľa nás sledovať zblízka pokrok v rokovaniach TTIP predovšetkým v oblasti regulačnej spolupráce, e, hľadať mechanizmus demokratického dohľadu nad orgánom regulačnej spolupráce, pre všetkým v oblasti rozhodnutí o vzájomnom uznávaní. A zároveň je dôležité to, že keď e, e, aby sa sledovala činnosť tohoto orgánu regulačnej spolupráce. Kľúčovým je transparentnosť vzájomnej akademickej štúdie o opodstatnenie ekvivalencie alebo vzájomného uznávania, sa sú takisto dôležité a zároveň je dôležité aj zapojenie e, o verejnosti a zainteresovaných strán do vytvárania všeobecného názoru. Ale to všetko sa predpokladá v prístupe komisie. Po tretie, regulačná spolupráca je veľmi zložitou témou a zo skúsenosti vieme, že pokrok je pomalý a ťažký Eh, už sa to zaznelo predtým, že od 90. rokov sa vynakladalo obrovské úsilie, ktoré prinieslo iba málo výsledkov, a to z viacerých dôvodov. O tom sme takisto už počuli. Rozdiely systémov, eh, predovšetkým americký regulačný systém je veľmi eh, roztrúsený a menej centralizovaný. Pro všetkým, čo sa týka automobilového priemyslu, Američania sa spoliehajú na samocertifikáciu, zatiaľ čo EÚ máme schvalovanie štátnym orgánom a samozrejme potvrdenie ekvivalencie je veľmi zložitou úlohou. E, to už tu zaznelo predtým, ale prebiehajú štúdie na túto tému, aby sa objasnili veci e, keď sa zverejne tieto štúdie, aj keď určitým časovým skozom, tak e, to poukáže na zložitosť tejto témy. Takže jeden z priebežných záverov by bolo podľa mňa aj väčšou výzvou zabezpečiť pokrok v regulačnej spolupráci, ako zaručiť ochranu spotrebiteľa a legislatívnu autonómnosť. Samozrejme, to sú všetko veľmi dôležité témy, ale len aby sme si uvedomili, kde je ten najväčší problém. Je dôležité spomenúť aj to, že pre automobilový sektor je veľmi slubná možnosť regulačnej spolupráce v automobilovom sektore, pretože sú tu podobné v mnohých aspektoch úrovne bezpečnosti a organizačná štruktúra regulačných orgánov automobilového priemyslu zase nie je taká zložitá ako napríklad v elektronike. A ako to už zaznelo predtým, existujú organizácie v automobilovom priemysle, ktoré už teraz spolupracujú a podporujú TTIP. A to si myslím, že je veľmi dôležitá podmienka ako predpoklad. Mm, Zhrniem tak, že regulačná spolupráca je slubná, zmysluplná a kontrolovateľná podľa nás, ale naďalej ostáva náročnou. Ak sa to spraví správne, regulačná spolupráca bude na prospech spotrebiteľov a nebude hrozbou pre ochranu spotrebiteľa. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A tretí vystupujúci je pani Barbara Bonvisuto. E, udržateľná mobilita automobil, priemysel na generálnom rejiteľstve komisie. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne a prajem všetkým príjemný dobrý deň. Ďakujem aj za to, že ste ma pozvali. Ja som veľmi rada, že sa venuje špecifická téma len regulačnej spolupráce v oblasti motorových vozidiel pretože nakoniec TTIP je o vytváraní pracovnej príležitosti a rastu a odhaduje sa, že ak bude TTIP úspešný, tak sa zvýši export EU vo všetkých priemyselných sektoroch, ale sektor motorových vozidel v každom prípade bude patriť medzi jeden, ktorý zažije asi najväčší relatívny nárast Nebudem opakovne spomínať čísla, pretože tu už zazneli, ale musíme si pripomenúť, že automobilový priemysel je najväčším e, exportným sektorom aj v EU aj v USA. Ak sa nám podarí mať dobrú dohodu, tak sa odhaduje, že obchodné toky, ktoré už sú teraz niekde okolo 50 miliard eur ročne, by sa mohli aj zdvojnásobiť, alebo možno aj viac ako zdvojnásobiť. Ale jedno číslo je dôležité, to už takisto tu zaznelo. Netarifné prekážky boli odhadnuté asi na 26 ad valorem tarif. A keď to porovnáte s 2,5 tarifou, ktorú majú Američania na osobné vozidla, tak vidíte, že to číslo je pomerne vysoké. A to znamená, že ak chceme mať úspešnú dohodu, tak nemôžeme sa uspokojiť jednoducho len so zrušením e, cieľ. Musíme sa naozaj zameriať aj na necolné alebo netarifné prekažky. E, regulácia má za cieľ dosiahnuť legitímne politické ciele. A v oblasti motorových vozidiel sa jedná predovšetkým o zabezpečenie vysokej miery bezpečnosti a ochrany životného prostredia. Oba regulačné systémy sú zamerané na dosiahnutie týchto cieľov, ale žiaľ, vyvinuli sa, alebo vy, vyvíjali sa izolovanie, môžem to tak povedať. E, každý e, po svojom. Boli tu snahy v, z dohody z 98. roku o globálnu harmonizáciu, ale žiaľ, e, táto dohoda nepriniesla očakávané výsledky. A preto teraz sme v takej situácii, kedy existujú dva rozdielne systémy, rozdielne regulačné technické normy, ale ako tu zaznelo, viac menej prinášajú porovnateľnú mieru ochrany. Čiže ak chceme, aby dohoda bola úspešná, musíme hľadať e, spoločné riešenia. Zo strany komisie sme presvedčení o tom, že uznanie ekvivalencie veľkého počtu existujúcich technických e, e, regulácií by mohlo byť riešením to by mohlo vychádzať na základ z novej e, dobre stanovenej metodiky a v každom prípade by sa nemalo, by, nemalo by to ísť na úkor ochrany. Samozrejme, to sú také všeobecne e, široko porovnateľné veci, ale samozrejme sú tu aj obrovské technické rozdiely, takže my navrhujeme nezameriavať sa na jednotlivé technické rozdiely, ale e, mať metodiku, ktorá bude orientovaná na výkon, na výsledok, ktorá bude mať za cieľ zabezpečiť rovnakú mieru bezpečnosti rôznymi technickými riešeniami, ale e, v podstate je ten istý výsledok, čo sa týka ochrany bezpečnosti. A preto potrebujeme metodiku, ktorú pripravujeme a ktorú aj navrhujeme americkej strane, e, metodiku, ktorá má také dva črty orientovaná na výsledok pozrite sa na výsledky, porovnajte údaje, porovnajte skutočné výsledky, čo sa týka bezpečnosti, výsledky technické regulácie. A druhá črta je prístup klastrov zo skupení. Som veľmi rada, že predrečníci podporili e, práve tento aspekt metodiky. Nedá sa zvažovať e, jednotlivé technické regulácie, izolovanie. Musíme vnímať to, ako spoločne E, na seba pôsobia a aké prinášajú výsledky a ako zabezpečujú bezpečnosť v rámci určitých cieľov. E, musíme zvážiť všetky aspekty, ktoré sú použité, e, napríklad čo sa týka viditeľnosti auta, osvetlenie, e, stierače, sklá, všetky tie prvky je potrebné zvážiť, všetky prvky, napríklad, ktoré e, sú zamerané na to, aby auto brzdilo správnym spôsobom, správnym okamikom. Ak budete zvažovať jednotlivé technické aspekty a rozdiely, tak stratíte ten širší pohľad na vec. A e, samozrejme, e, myslíme si, že ekvivalencia, ak sa nám podarí dosiahnuť ekvivalenciu e, vo veľkom počte vecí, tak to prinesie naozaj hospodársky prospech. Ale to z krátkodobého hľadiska bude prvým krokom pre budúci, budúci regulačný rámec. A navyše, ak budeme mať konvergenciu, zblíženie európskych a amerických e, noriem, tak okrem strategického významu pre transatlantické obchodné vzťahy, to bude mať obrovský strategický dopad a vplyv na vytvorenie celosvetových technických regulácií. Takže to sú všetko dôvody, pre ktoré sa naďalej snažíme prichádzať s konkrétnym pokrokom v oblasti ekvivalencie regulačného prístupu. Už sme prebehli, prešli konštruktívnym procesom s americkými partnermi s cieľom lepšie pochopiť rozdielne regulačné rámce a teraz po viac ako roku rokovaní sme presvedčení o tom, že najbližší mesiac by malo byť možné jasne identifikovať, to je náš cieľ, jasne identifikovať posle, po, možné výsledky a konkrétne e, výsledky, ktoré to môže priniesť. Samozrejme, to je iba jedna vec, jedna kapitola diskusie v rámci regulačnej oblasti. Nemali by sme zabúdať aj o tých ďalších kapit- na tie ďalšie kapitoly. Doteraz som hovoril o existujúcej regulácii, nemali by sme zabúdať ani o budúcej e, na budúcu reguláciu a preto pracujeme v ďalších troch oblastiach. To je bilaterálna harmonizácia, už sme začali s identifikáciou prípadných oblastí pre e, urýchlenie harmonizácie napríklad v oblasti nových technológií. Nemali by sme zabúdať ani na multilaterálne fórum a predovšetkým e, dohodu z 98. roku, to je nástroj, ktorý už máme, ale nepriniesla výsledky, ako sme chceli, takže vymieňame si názory s americkým my partnermi o tom, ako e, zabezpečiť medzinárodnú e, e, spoluprácu v tejto oblasti efektívnejšiu. A posledná vec, ktorú chcem spomenúť, je dôležité posilniť našu spoluprácu v oblasti výskumu. Ak už si teraz vymieňame pracovné programy, samozrejme, tak sa nám môže podariť spolu robiť výskumnú činnosť a potom budeme mať menej problémov, pri harmonizácii budúcich technických e, nariadení. Takže zhrniem to, regulačná konvergencia je naozaj tou oblasťou, kde sa rokuje v oblasti motorových vozidiel. Potrebujeme mať ekvivalenciu existujúcej regulácie, potrebujeme harmonizáciu budúcej regulácie a predovšetkým nové technológie tá si vyžaduje veľkú mieru angažovanosti na oboch stranách, ako na technickej, tak aj na politickej úrovni. Ďakujem pekne. Ďakujem všetkým trom vystupujúcim a teraz dostávajú slovo poslanci. Kolegov sa prihlásili dvaja. Pani Gebarci, ja poprosím stručne. Už zase ja ako prvá, ale v poriadku. Môžem, takže ďakujem. A opäť to boli veľmi zaujímavé stanoviská, ktoré sme si tu vypočuli. A úprimne musím povedať, že to, čo tu bolo povedané o tej regulačnej spolupráci a o tom postupovaní podľa klastrov, takže to vyzerá ako doporučenia, odporúčenie hodné. Takže e, pani Koráca máte pravdu, nemali sa Nemal by sa odmietať text, ktorý sme ešte nevideli, ale to v tejto miestnosti dnes nikto neurobil. Je ale aj problematické, aby sme na základe ešte neexistujúceho textu už dnes povedali, všetko bude v poriadku. Tak by to taktiež nemalo byť. To si všetci musíme zapísať za uši. Čo sa týka toho postupu podľa klastrov, tak čo sa týka nejakých stieračov a brzd, tak tamto chápem, musí tam byť účinnosť. E, stierače, musia odstrániť vodu e, zo skla a brzdy musia bezpečne brzdiť. Takže tam e, harmonizovať a spoločne si stanoviť ciele, si myslím, že to nie je problém, ale kde mám ja určité ešte pochybnosti, ja som to správne nepochopila, je je to, ako to má vlastne všetko fungovať, keď hovoríme o klimatických cieľoch a ochrane životného prostredia. Ako tam definujeme, čo vlastne chceme, e, e, tieto definície sú na obostrannom Atlantiku odlišné, no a v prípade automobilu je to taktiež jedno hľadisko, jeden aspekt. Takže tento, tieto postupy podľa klastrov to je možné a zmyslu, dáva to zmysel v technických oblastiach. Ale kam to vedie, ak to chceme aplikovať pri stanovaní cieľov v nejakých širších oblastiach? Tak je to nielen čisto technického charakteru. No a ďalšia s tým súvisiaca otázka je, ja som tu počula, že regulačná spolupráca nebude mať žiadny veľký dopad na legislatívne zákonodárne postupy v EÚ, ale tu mám veľký otáznik. Pretože ten, kto bilaterálne harmonizuje, tak potom ako budeme pracovať my v Európskom parlamente v rámci toho e, spolu rozhodovať, ako to poznáme, ale budeme pracovať na základe medzinárodnej dohody. Tam majú predsa aj poslanci úplne iné práva a tu už by som mala niečo proti. Ďakujem pani Sehnalová, ale prosím minútu na vašu otázku. Ďakujem, budem sa snažiť som rada, že môžem hovoriť po česky inému z panelistov a že bude rozumieť, takže e, chcem sa opýtať pána Hodača, Vy ste tu citovali z jedného mandátu, hovorili sme o úzkej spolupráci e, v Prepačte, nie je francúzske tlmočenie. Dobre, takže pokračujem. Takže všetci rečníci ste povedali without lowering safety standards, bez zníženia úrovne bezpečnostných noriem a ja si myslím, že to je retorika, ktorá už sa ťahne celou eh, našou diskusiou. Je to taká trochu defenzívna eh, pozícia. Mali by sme sa zamerať na to, eh, že chceme zlepšovať tieto normy a nie len v úvodzovkách, že chceme brániť niektorým veciam. To by určite prospelo všetkým občanom v USA aj v EU. No a druhá otázka, ako už povedala pani kolegyne Gebhardt. Ako to bude vyzerať konkrétne v prípade automobilového priemyslu, nám nariadenie o schválení typu? Ako konkrétne sa bude hodnotiť regulačná spolupráca? Bude tam nejaké hodnotenie ex ante, ktoré napríklad povie, že takéto opatrenie nie je vhodné a teda sa neodporúča, alebo ako si to predstavujete, ako to bude vyzerať v praxi. Ďakujem. Ďakujem, pán Štefanec. Ďakujem. Za slovo chcela by som poďakovať všetkým eh, hosťom za túto jasnú prezentáciu, kde hovoria o tom, aký prínos pre malé strany podniky bude mať TTIP, si sa týka automobilového priemyslu. Ako prvého by som chcel sa opýtať pána Hodáča. Viem, že máte eh, eh, sú skúsenosti s prípravami e, FCA. takže koľko času potrebujeme na objasnenie všetkých aspektov. A nepýtam sa z politického hľadiska, ale z technického. Ďakujem. Ďakujem, pán Rošpor. Mm, myslím si, že je veľmi príjemné mať také druhé diskusné kolo, ktoré hovorí v podstate o všeobecných aspektoch z toho prvého diskusného kola. To je super. Prvá otázka platí mimochodom aj pre to prvé diskusné kolo, ale týka sa lepšie položiť ku konkrétnemu sektoru. Mm, hovoríme o tom, ako keby sa svet nemenil a snažíme sa zistiť, ako harmonizovať veci, avšak skutočnosťou je, že veci sa veľmi rýchlo menia a v oblasti automobilového priemyslu je to naozaj zaujímavé. Je tu veľká explózia technológií po všetkých stránkach, nielen nové technológie, ale je tu aj aspekt eh, automatizácie, riadenia, nové paliva, uhlovodíky a podobne. Čiže eh, v poslednom vystúpení sa o tom hovorilo, ako zohľadníme dynamiku tohto výskumu v rámci T-typu. Bude to fungovať vôbec? Alebo to bude neustále brzdiť veci? E, predsa mám trošku z toho posledného vystúpenia, pretože tu zaznelo, že je potrebné posilniť spoločný výskum. Ja neviem, či je potrebné posilniť spoločný výskum, pretože predsa len sú podniky v Európe, podniky v Spojených štátoch. A v oblasti automobilového priemyslu vieme veľmi dobre, že to ako Američania, ako aj Európania e, v podstate e, dostali e, automobil priemysel do problémov Detroit v Spojených štátoch alebo podniky v Európe a mimochodom tá automobilová kríza ešte nie je celkom prekonaná. či ako to celé zosúľadiť? A samozrejme to nie je na, dnešnú, na dnešný deň téma, ale neviem, či Junckerov plán tam nájde niečo, čo významnou mierou prispeje k hľadaniu nových ciest v oblasti automobilizmu. A ako je to celé prepojené navzájom? Ďakujem pekne. Ďakujem a na záver pani Kora Zabit. Len veľmi rýchlo chcem povedať, že ja nemyslím si, že je to o tom, že by bolo všetko úplne fantastické, ale my počúvame ľudí, ako sa vyjadrujú na sociálnych médiách, musíme reagovať na obavy, na strach ľudí. Máme povinnosť zakladať našu diskusiu na faktoch, na údajoch, na expertíze. A musíme mi predstaviť prínos aj negatívne aspekty alebo pochybnosti v súvislosti s, s znižením úrovne noriem. My Nehovoríme, že všetko bude dokonale ale že tie pozitívne aspekty sú natoľko pozitívne pre spotrebiteľov eh, v mm, Európe, že nesmieme ich nechať prevalcovať antiamerikanistickou ideológiou. Dobre, takže teraz dostávajú priestor odborníci na reakcie. Nech sa páči. Kto chce začať? Nech sa páči. Thanks a lot. Uh, I will... Ďakujem. Takže ja začnem ale len stručne budem hovoriť. Takže, ochrana životného prostredia. Ja som o tom hovoril. Povedal som, že využívam príklady z oblasti bezpečnosti, ale že ochrana životného prostredia e, že tam to bude prebehať rovnako, ale nemôžete sa e, tomu vyhnúť, pokiaľ tam chcete mať e, vzájomnú ekvivalenciu, tak nemôžete sa nikdy vyhnúť environmentálnym aspektom. Priemys. Brusel e, teraz e, má napríklad e, obavy v súvislosti s nákladnými autami. Tá máme Euro 6 a inú dohodu tam máme v podstate ekvivalentný účinok. Takže určite sa na to môžete pozrieť z tohto pohľadu. My sme nikdy nepovedali a veľakrát sme zdôraznili, že nechceme znížiť úroveň e, e, štandardov. Možno by som hovoriť po česky, ale bude hovoriť po anglicky. Áno, vy máte všetci e, preklad. Áno, priemysel si toto nemôže dovoliť. Priemysel stojí a padá na vysokých štandardoch pre vozidla, taktiež ich palivovej účinnosti. A vďaka novým zdrojom, ktoré budú e, uvoľnené tým, že odstránime tie e, bariéry, tak budeme mať lepšie štandardy pre vozidla, lepšie sa bude investovať do nových technológií, o tom som už hovoril. No a ako dlho to bude trvať, e, to môžeme hádať, pokiaľ sa nám podarí o tom popracovať a dotiazu dokonca pred decembrom 2015. Možno, ale tieto štúdie sú veľmi komplikované. Trvá určitý čas ich vypracovať. A ja som hovoril, že sa môžeme pozrieť na vozidlo ako také, ale keď sa na to pozrite po klastroch, tak tam by sme chceli, aby aspoň niektorých, v niektorých klastroch sa ukázalo, že sú ekvivalentné. Takže dúfame, že do konca roku 2015 jeden alebo dva klastre by mohli byť považované za ekvivalentné. No v neposlednom rade e, vývoj a výskum. Tam toto je e, sektor priemyselný, kde sa, do tejto, kde sa veľmi investuje do výskuma a vývoja. Takže ukázali sa spolupracovať medzi USA a EÚ v preregulačnom, v predregulačnom výskume, tak to určite pomôže. Všetky tieto spoločnosti sú aj tak globálne. Oni sídlia v USA, v Číne, v Európe a pracujú úplne všade. A to taktiež napomáha výskumu a vývoju. Ďakujeme. Takže pár veci. Poprvé, transparentnosť. To je absolútne dôležitá a taktiež zapojenie do celého procesu, či hovoríme o budúcej regulácii. Parlament je dôležitým účastníkom a my už sme e, vytvorili e, také e, dve sady nástrojov, ktoré sú dostupné na internete. Ja vám môžem zaslať linky a ukazujú jasne, o čom hovoríme. Ja si nie som istá, že by niekto z vás to prechádzal všetko, všetky tie technické detaily tých um, nejakých testovacích alebo mm, skúšobných prípadov, ale môžete a v podstate tam uvidíte, o čom hovoríme, keď hovoríme o tom, že sa nebude znižovať úroveň noriem, že to nie je len nejaké politické vyhlásenie, tam to bude zdokumentované. Ďalej, čo sa týka výskumu a spoločného výskumu, tak eh, ja tam nevidím žiadne riziko pre hospodárskú súťaž a my tam nechceme vnúcovať len nejaké jedno jediné technické riešenie. Treba rešpektovať nové technológie, autonómne vozidla. Musíme ohodnotiť, aké výzvy nás čakajú a akú úroveň ochrany si to vyžaduje. Pokiaľ sa dá tom pracovať už vo fázi výskumu, tak potom samozrejme ešte pred reguláciou môžeme dospieť k možným riešeniam. A po tretie, životné prostredie to bude musieť taktiež ešte poriešiť. Samozrejme, nebudeme môcť e, a uplatňovať rovnakú metodiku v oblasti bezpečnosti ako v oblasti životného prostredia. A v prípade e, minulého dokumentu, tak tam sme už povedali, že možno tá metodika bude musieť byť prispôsobená, tak aby e, sa mohla uplatňovať v prípade environmentálnych otázok, ale tam uvidíme, ako sa na to postaví americká strana. Nedorokovali sme o EPA, hovorili sme iba o e, bezpečnosti, ale bude sa o tom hovoriť v budúcnosti. A pokiaľ nám priemysel zašle e, dobré e, príspevky do diskusie, tak určite budeme riešiť environmentálne aspekty. Ďakujem, takže veľmi stručne, už tu zaznela odpoveď na väčšinu otázov. Chcel by som ešte zdôrazniť prínos pre spotrebiteľov, ako som už povedal, je treba na ne nezabúdať, pretože určite je to tako sa dopracovať k dobrej úrovni ochrany E, úrovni ochrany spotrebiteľa, taktiež e, ochrany životného prostredia. Čo týka ekvivalentnosti, tak možno, možno nie. Pokiaľ sa bude pokračovať, tak bude pokračovať, pokiaľ nie, tak nie. A ohľadom toho, ako sa bude môcť, nakoľko sa bude môcť vyjadrovať Európsky parlament, pokiaľ sa e, zmenia okolnosti, tak samozrejme sa bude postúpať, ako sa postaví vždy v takýchto prípadoch. Máme tam eh, príslušné orgány, tam otázka vzájomného uznávania, to je trochu komplexnejšie. Nové postupy budú musieť byť ešte vytvorené a potom EP, Európsky parlament s ostatnými inštitúciami sa to musia pozrieť a dohľadom na to, že eh, to bude tak, ako má byť. Ďakujem pekne, pán Mates. Dostávate znova slovo, ale naozaj iba na 30 sekúnd, ak chcete nutne vystúpiť naozaj len 10 sekúnd. Mnohé diskusie o transparentnosti už prebehli. Ja som sa sám zapájal do mnohých týchto rokovaní a nikdy som nevidel takú vysokú mieru transparentnosti v žiadnej z žiadnych predchádzajúcich rokovaní, ktoré viedlo EÚ s tretimi stranami. Merci. Ďakujem pekne každom prípade ďakujeme za prezentáciu a prítomnosť odborníkov a teraz prechádzame na poslednú časť tohto vypočutia, teda závery, skôr ako dostane slovo pani Šanozová, aby sa vyjadrila, chcela by som dať slovo pánovi Inesu Berserovi, hlavnému vyjednávateľovi, riaditeľ DG Trade v rámci Európskej komisie. Pán Bersero je pravidelným vystupujúcim a má zodpovednosť zabezpečiť koherentnosť procesu rokovaní pre TTIP. Nech sa páči, pán Bersero, máte slovo. Uh, <clears throat> yes, more. Thank you very much. Ďakujem. Uh, kolega, alebo prepačte, nebol som tu od začiatku tohto uh, dôležitého vypočutia. Vy ste výbor, ktorý je zodpovedný za dôležité aspekty TTIP. Mám tu regulačné, uh, alebo otázky regulácie, ktoré sú dôležité, kľúčové v rámci tohto rokovania, ale chcem povedať pár vecí ohľadom toho, ako to vyzerá v súvislosti s regulačnými otázkami. A taktiež chcem hovoriť o verejnom obstarávaní, taktiež to spada do vašej posobnosti. To je taktiež veľmi kľúčový aspekt rokovaní. Poprvé, všetko, čo robíme v súvislosti s regulačnými otázkami v TTP, tak tu sa vedie princípom, že e, čokoľvek, na čo sa dohodneme, rozhodne nepovedie k zníženiu úrovne štandardov v Európe, tak ako e, sú tieto, táto úroveň e, už ukotvená e, v našej legislatíve. Toto sa týka všetkých diskusí vo všetkých oblastiach. Samozrejme je možné sa dohodnúť na niečom, čo by zvýšilo úroveň ochrany, to je možné. Ale zásadnou zárukou je to, že za žiadne okolnosti sa nedohodeme na ničom, čo by spôsobilo zníženie súčasnej úrovne ochrany. Takže čo sa týka otázok regulácie, tak tam rokujeme o e, sade horizontálnych pravidiel e, pre regulačnú spoluprácu do budúcnosti. Máme tam e, špecifické potom výsledky v súvislosti s konkrétnymi sektormi. Čo sa týka horizontálnych pravidiel, tu vás chcem odkázať na dve kapitoly TTIPu. Už sa o nich dnes v rámci diskusie hovorilo. Poprvé je to horizontálna kapitola ohľadom regulačnej spolupráce. Tam EÚ nedávno prišla s návrhom. E, tento návrh je verejný, rovnako ako všetky ostatné návrhy, takže tam presne všetko vidíte napísané čierne na bielom, aby som to zosumarizoval. Čo chceme? Chceme zaručiť, že existuje dobre štruktúrovaný regulačný dialog s USA, ktorý teda funguje obomi smermi. Takže chceme mať chceme dať príležitosť e, americkým regulačným orgánom, aby sa vyjadrili, my si ich vypočujeme a zároveň očakávame to isté od nich. Aby oni si vypočuli taktiež naše názory. To je zásadný princíp. Musíme mať plnú vyváženosť v tom regulačnom dialógu pretože nie vždy to tak nutne e, bolo v minulosti, takže toto je treba zaručiť, že to bude súčasťou dohody TTIP. Samozrejme, v rámci tohto dialogu každá strana si zachová svoju regulačnú autonómiu. My sa nechceme e, miešať, alebo nikto sa nebude miešať do e, kompetencií parlamentu, komisie alebo rady v oblasti regulácie. Avšak sa týka tej regulačnej spolupráce, tak my chceme zaručiť, aby e, vysoké regulačné e, orgány e, plne mohli monitorovať to, či prijaté záväzky sú riadne implementované a aby sa mohli potom spoločne príjmať nové rozhodnutia v s reguláciou. Takže všetko všetky rozhodnutia musia byť potom prijaté zo strany európskych a amerických inštitúcií. Samozrejme sú tu komplexné interinstitucionálne otázky, kde je treba diskutovať s, nami, s vami, s Európskym parlamentom, tak aby parlament bol plne zaangažovaný v celom tomto procese. Európsky parlament rozhodne nepríde o žiadne svoje právomoci, ale sú tam komplexné inštitucionálne otázky, ktoré musíme riešiť všetci spoločne, napríklad e, otázka monitoringu, o tom je treba ešte diskutovať. Druhou dôležitou kapitolou je kapitola TBT, e, to sú tie technické prekážky obchodu, už ste o tom hovorili v prvej časti vypočutia, ako som pochopil. Áno, mm, bude to komplikované, pretože tie systémy sú odlišné na oboch stranách Atlantiku. Zároveň je to kľúčové. Musíme dosiahnuť lepšiu spoluprácu medzi európskymi a americkými eh, orgánmi štandardizácie. Musíme prísť s kompatibilnejšími štandardami pre USA a EÚ. Takže preto to je potrebné, aby príslušné orgány dobre spolupracovali. Taktiež je tu otázka e, hodnotenia e, súladu je to dôležité pre napríklad pre európske podniky, ktoré chcú e, predávať svoje výrobky v USA. Máme tu napríklad rôzne strojnícke e, sektory. Takže musí to fungovať obomi smermi. Nielen v Európe, ale aj v USA. Toto bude určite kľúčový aspekt, kde budeme musieť pokročiť v rokovaní. Čo sa týka automobilového sektoru, tak už to tu povedala um, kolegyňa a aj pán e, Hodáč. Takže tu taktiež máme vysoké ambície, čo sa týka e, regulačných aspektov. Taktiež pracujeme na iných sektoroch. Ne, aby ste nemali dojem, že hovoríme len o autách, hovoríme o e, liečivách, o textile, o kozmetike, o strojoch, o IKT. Sú to mnohé sektory, ktoré treba definovať e, v rámci rokovaní o TTIP. V žiadnom prípade to ale nikde nepovedie k zníženiu úrovne e, ochrany alebo k zníženiu štandardov. Koľko času na to bude treba, to je zatiaľ ešte nedoriešená otázka. Tam to musíme ešte doriešiť je to proces, ktorý sa zakladá na údajoch, na dôkazoch konkrétnych. Máme, bude tá vypracovaná štúdia zo strany priemyslu, mal by byť e, onedlo hotová, ale my sa pokúsime o to, aby sa nám podarilo zaznamenať pokrok čo najskôr v nejakej, e, za nejakú rozumnú dobu. Ďalej verejné obstarávanie. Tam mať... Vy ste samozrejme zodpovední za prácu na európskej legislatíve. Toto je pre nás jeden z najkľúčovejších aspektov e, rokovania. Je to jeden z najťažších aspektov máme tu situáciu, kde vlastne tie podmienky nie sú pre všetkých rovnaké americké spoločnosti v súčasnosti sa nemôžu e, zúčastniť e, postupov verejného obstarávania v Európe, pretože no my na to máme prijatú príslušnú legislatívu, no a e, máme tu oblasti, v ktorých je to veľmi dôležité, napríklad doprava, infraštruktúra, takže našim cieľom je tu vytvoriť rovnaké podmienky pre všetkých. A toto je jedna z vecí, ktoré si myslím, že, budú naj, že tam budú tie rokovania najdrsnejšie. Ďakujem pekne. Teraz dostáva slovo pani spravodajkyňa, pani Šerezová. E, ďakujem, pani predsednička. Je ťažké to uzavrieť. E, prvá pripomienka, bolo to mimoriadne, bola to mimoriadne zaujímavá mena názoru takéto vypočutie a dúfam, že diskusia na tomto výbore bude môcť pokračovať v nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch. Po druhé, ja čo by som si vzala z tejto diskusie je, že v tejto chvíli vlastne zažívame dva veľké, dva veľké kopy mm, legislatívy, štandardov, pravidiel na oboch stranách Atlantiku a tedy predstavuje isté premostenie medzi týmito dvoma brehmi. Mm, my vieme, že to nevyrieši všetky problémy, avšak je to príležitosť, jedinečná príležitosť ktorú by sme nemali podľa mňa premeškať. A myslím si, že tento most by sme mali vnímať ako tú hospodárskú, ekonomickú voľbu a ako príležitosť pre podnikateľské subjekty a pre občanov. A teraz je na tých, ktorí budú rokovať na rokovacích stranách, aby ten most bol čo najkvalitnejší, najsilnejší a ja z mojej strany vás viem ubezpečiť, že parlament je pripravený pomôcť budovať tento most a ja dúfam, že vás čo skoro opäť uvidíme na tomto výbore a príjmite nás na ďalšie výmene názorov. Ďakujem pekne, takže skôr ako dám kolegyni slovo pani Fordovej na ukončenie tohto vypočutia, chcem na úvod poďakovať všetkým členom panelu za ich prezentácie, ktoré nám umožnili prehlbiť si informácie eh, o týchto témach. Musíme pracovať všetci preto, aby rokovania nám pomohli dlhodobo priniesť výhody pre našu konkurencioschopnosť a pre európskych občanov. Rokovania o TTIP budú pokračovať a je dôležité, aby tí, ktorí rokujú, zohľadňovali citlivé otázky, ktoré boli predmetom tejto diskusie a zohľadnila aj ochranu spotrebiteľa. Čo sa týka nášho výboru, bude pokračovať v našej práci a budeme naozaj sledovať zblízka všetky aspekty rokovania o TTIP. A teraz uh, dám slovo pani Fordovej, aby ukončila toto vypočutie. Chcela by som sa poďakovať veľmi pekne a rýchle zhrnúť to, čo som dnes e, počula. Táto obchodná dohoda predstavuje niektoré veľmi jasné výhody z pohľadu odstránenia cieľ, tarif, ale potom ťažšie prekážky spájane e, s odstraňovaním netarifných bariér. Potom, čo som si počula prvé e, prezentácie, tak mi to vychádza tak 50-50, 50-50. Určite odstranenie netarifných prekážok bude e, náročnejšie a tam naozaj je veľa náročných podrobností. Počuli sme veľmi užitočné prezentácie ohľadom toho, ako sa vytvorili tie regulačné rámce na oboch stranách Atlantiku. Spravodajkynia popísala dve hromady, dva vrchy. Sú konštruktívne sami o sebe a sú to svety sami o sebe a preto je tak ťažké odvetie no, po odvetví budovať mosty medzi týmito dvoma polmi. Počujeme zasa znova uistenie, že nepríde k zniženiu štandardov pre spotrebiteľov alebo pokiaľ ide o životné prostredie, ako náhle je nejaká norma americká rozdielna s našou, tak chceme ponechať našu, ak bude lepšia, ale nikdy to nemá byť myslené ako zníženie existujúcich noriem, respektíve štandardov. Spotrebiteľské organizácie vyjadrili istú obavu a ja veľmi vážne vnímam túto pripomienku, že majú pocit, že sú opomenuté v rámci konzultácií, pokiaľ ide o podrobnosti textu, ktorý je predmetom rokovaní a ktorý sa týka regulačnej spolupráce. Predpokladám, že dnes môžeme z tohto zhodnutia vyvodiť, že ste prezentovali takéto stanovisko a bolo to prezentované verejne a teraz chcem e, apelovať na vedúceho komisiu, teraz od pána zodpovedného za rokovanie za komisiu, aby si to vypočul a aby to zohľadnil pri rokovaniach, pretože aj pokiaľ ide o dôveru spotrebiteľa, tak určite tam nemôžeme e, znižovať e, štandardy. Vieme, že e, vieme z našej legislatívnej činnosti, že v budúcnosti vznikajú rizika a že v súčasnosti nedokážeme podchytiť všetky tieto rizika. Kľúčom je však, aby sme riešili čo najviac, pokryli čo najviac, uvedomili si ich a snažili sa ich minimalizovať. Myslím si, že to bolo veľmi užitočné a myslím si, že dnes sme pokročili z pohľadu transparentnosti a otvorenosti a získali sme viac informácií. Ďakujem aj tebe, Ignácio, za to, že si nám pripomenul časť, ktorá sa týka verejného obstarávania. To je kľúčový moment, ktorý sa týka výboru pre vnútorný trh. Pokiaľ ide o verejné obstarávanie, tak e, my sme otvorení všetkým eventuálnym uchádzačom, ktorí by, sa chceli, ktorí by chceli získať priestor na európskom trhu a my chceme, aby to bolo aj opačne tak, aby teda mali európske subjekty e, priestor na americkom trhu. Ďakujem vám všetkým ešte raz, ďakujem aj tlmočníkom.